So, meine sehr verehrten Dámy a páni, rád by som začal. Už aj tak mám niekoľko oznámení po včerajšom zasadnutí koordinátorov, takže to trošku trvať bude. Možno, že za ten čas eh, pribudne zo pár kolegov, kolegyň. My sme včera ako koordinátori e, rozhodli, e, e, imunita Mastelu, spravodajkyňa pani Lichtenberger, potom smernica o kolektívnom riadení, manažmente, o tom sme nerozhodli včera, takže až po obede, ale na to nám bude ako koordinátorom stačiť 5-6 minút. Potom návrh čo sa týka boja proti daňovým únikom, vypracujeme stanovisko. E, spravodajkyňa bude pani Kastex. Potom e, riešenie alebo e, súdy na riešenie sporov, ktoré sa týkajú investícií. To bude niekto z ALDE, aj keď ešte nevieme presne kto. Potom implementácia mediálnych služieb. <clears throat> Taktiež ešte nie je konkrétna osoba určená e, potom rozvojové aspekty práv duševného vlastníctva. Tuto bude kolegyňa Castex opäť. A e, potom sme sa dohodli na tom, že budeme chcieť vypracovať stanovisko k správe z vlastnej iniciatívy Single Market Governance v kontexte výboru IMCO. A taktiež sme sa rozhodli že budeme hovoriť aj o smernici Takeover Bits. Ja budem e, spravodajca a potom zástupca e, v rámci e, monitorovacieho Európskeho strediska OHIM, ochrana duševného práva a taktiež list ktorý zatiaľ obsahuje chybu, ale aj otázka na ústne zodpovedanie Hákský dohovor. Za tým je pani Lichtenberger. Zatiaľ s tým máme problém, pretože rada nás formálne nekonzultovala a potom politickú jednotku poprosíme o porovnávaciu štúdiu, pokiaľ ide o prístup k súdnym dokumentom na národnej úrovni a potom list, áno, o ktorom sme rozhodli predsedovi Šulcovi pri príspevok eh, Európskeho parlamentu k fóru pre Law and Justice Development a potom generálne riaditeľstvo pre komunikáciu k tohto parlamentu, ktoré môže spraviť prezentáciu a spolu s AFKO sa budeme zaoberať možnosťami ďalšej európskej integrácie vo svetle Euró- eh, národného ústavného práva a taktiež vypočutie k štatútu Európskej nadácie. Takže toľko sme rozhodli včera s koordinátormi. Ak nikto nenamieta, tak predpokladám, že všetci súhlasia, takže bod 15. Európske kupné právo. Viete, že sme mali niekoľko workshopov. <clears throat> Toto bude posledný v tomto pol roku. Pôjde o reštitúcie. Ja vítam profesorku Kristiane Wendehorf z Viedne, z univerzity a taktiež profesora z univerzity v Lajde alebo Jaj, Jajla po španielsky <clears throat> Takže dostanú obidvaja experti možnosť sa vyjadriť. Sú tu prítomní aj spravodajci a potom budeme o tom diskutovať. <clears throat> Uvidíme, ako budeme potom postupovať. Vážený pán predseda, vážení poslanci, poslankyne, dámy a páni, v prvom rade sa vám chcem poďakovať za príležitosť zdôrazniť niekoľko tém, o ktorých sme hovorili v kontexte reštitúcií, v kontexte návrhu spoločného európskeho kúpneho práva. Času je málo a preto bude možné hovoriť iba o niektorých kľúčových otázkach a jednou z nich je otázka reštitúcií a taktiež e, konkrétna podoba e, týchto častí kupného práva. Keď hovoríme o reštitúciách, tak nás napadne okamžite kapitola 17 po ukončení alebo po vyhnutí sa nejakým častiam doložky. Ale toto nie je jediná časť, ktorá sa týka reštitúcií z funkčného hľadiska, ale je tam aj článok 44 a 47, kde sa hovorí potom, že e, môže e, sa vzdialiť e, E, klient z priestorov predaja. A potom je tu článok 12, e, reštitúcia alebo vrátenie z dôvodu nahradenia. Keď sa však pozrieme na článok 17 vo svetle tých ostatných ustanovení o e, navrátení, tak potom je tu asi trošku rozdiel, pokiaľ ide o obsah. No a taktiež je tu prístup, ktorý vyplýva z AKI a článok e, alebo kapitola 17 je trošku zastarala v tomto kontexte. Pre... No ale to nie je možno až tak prekvapujúce, keďže tieto dve záležitosti vyplývajú z AKI. Sú tu záležitosti, ktoré sa možno že týkajú väčšiny prípadov, ktoré vyplývajú z masových e, obchodných transakcií. Sú tu skôr jednoduché pravidla, možno že nie až tak elegantné a také, ktoré vedú k predvydateľným výsledkom a snažia sa znížiť e, na minimum výdavky spojené so, e, s nejakými spornými prípadmi. A potom sú tu individuálne prípady, ale tieto ustanovenia nemajú riešiť v prvom rade takéto ojedinelé situácie. Takže potom ten zastaralý prístup možno, že sa viac zameriava na možno všeobecné záležitosti, ale nie na podrobnosti, ako napríklad miesto, e, konkrétneho, e, kde sa bude konať konkrétna náhrada. A na druhej strane sa tu snaží e, zabezpečiť spravodlivosť vo všetkých prípadoch bez ohľadu na e, náklady a možné negatívne dôsledky. Ale ako by to malo vyzerať pri týchto ustanoveniach o navrátení v kontexte kúpneho práva? Nechcem hovoriť, že vo všeobecnej činnosti by kúpne právo malo sa pridržať e, postupu, e, ktorý vyplýva z AKI. Možno, že kolega po mne bude e, možno hovoriť trošku odlišne, ale pri navrátení myslím, že by bolo dobré predsa len prepracovať článok, alebo pardon, kapitolu 17 vo svetle e, článkov 112, 44 a 47, proste považovať tieto články za východisko a prispôsobiť ich špecifickému kontextu ukončenia a vyhýbaniu sa. E, kapitola 17 totižto v súčasnosti, ktorá, ako som už povedala, je trošku zastaralá, sa nezaoberá niektorými zásadnými otázkami, ale tie nemôžeme e, ponechať neupravené e, toto nemôže byť e, niečo, čo bude naďalej e, podliehať 27. E, systémom. Je tu otázka toho, či napríklad predajca má povinnosť alebo iba právo zobrať ten tovar späť, či musí kupujúci zaslať späť tovar A potom je tu otázka nákladov spojených s e, odinštalovaním. Je tu aj nedávna judikatúra súdneho dvora. Chcem to iba pripomenúť. A potom, potom otázka toho, či tá suma, ktorá bude vrátená, taktiež zahrania dodanie a taktiež lehoty na vrátenie peňazí. Takže to je e, všetko, čo je v článkoch 44 a 47 a 112 a preto by to malo taktiež byť upravené v tom prípade, keď ide o návrat z dôvodu ukončenia alebo e, vyhybaniu sa, pretože inak bude príliš veľká neistota pre e, dotknuté strany. Kapitola 17 ako taká. Ja už som povedala, že času nie je veľa, preto budem hovoriť iba o štyroch kľúčových bodoch. Poprvé, stratenie alebo e, poškodenie tovaru aká je súčasná situácia, teda ako to je súčasne v návrhu. Kupujúci eh, musí eh, zaplatiť za tovar, ak sa nemôže vrátiť, ale eh, peniaze sa nevracajú iba pri poškodení tovaru. Ale musím povedať, že to nie je úplne jasné z znenia samotného návrhu, ale uh, aspoň ja som tak pochopila niektoré predbežné dokumenty komisie a taktiež ústne prehlásenia komisie. Je možno, že ma opraví e, pán profesor, ak sa mýlim. Takže kupujúci, ktorý v, nahrad, e, má nahradený tovar, možno, že sa predsa len rozhodne aj ten e, náhradný tovar vrátiť a bude chcieť získať tú kúpnu sumu späť. Takže takýto kupujúci eh, dobrej vôle môže takto postupovať. Ale kupujúci, ktorý e, nekoná v dobrom, v dobrej vôli, takže e, môže si, môže dobre vedieť, e, z akých dôvodov tak koná môže vrátiť ten náhradný tovar alebo tú sumu, ktorú získal. Namiesto toho, podľa mňa to nie je najlepšie riešenie. Ja totiž to nevidím dôvody, prečo by kupujúci mal znášať e, vždy riziko straty alebo poškodenia e, bez ohľadu na to, kto e, spôsobil to ukončenie alebo kto sa chcel vyhnúť nejakým povinnostiam. Ani sudca si nebude môcť jasne rozličliť prípady straty a poškodenia. Zoberte si príklad e, vozidla. E, možno, že už ide o vrak a už sa to nedá e, vrátiť, alebo jednoducho ťažko sa budú rozlišovať tieto dve situácie a taktiež ten náhradný tovar, prečo kupujúci, ktorý e, dostal napríklad euro e, náhrady, prečo by mu to malo stačiť a pri tom ten kupujúci, ktorý by nedostal e, ako náhradu 1 euro, by musel vrátiť celú tú sumu. Takže áno, tá dobrá vôľa, to je možno, že dobré pravidlo. A my takéto ale ustanovenie nemáme v iných častiach tohto spoločného kúpneho práva, napríklad v kapitole o e, poškodeniach a výkone. Možno, že je to prípustné, ale v tomto kontexte to pôsobí trošku cudzo. Ja teda navrhujem, aby sme mali pravidlo, ktoré sa odvoláva na kapitolu 16 o poškodeniach, kedy kupujúci je zodpovedný za škody. ale iba do takej miery, že sa to poškodenie odzrkadlí vo vyššej strate, ako by bolo spôsobené obvyklým používaním. Takže kupujúci je zodpovedný ale niekedy je dobrý dôvod a keď takáto strata alebo poškodenia boli spôsobené predávajúcim napríklad preto, že ten tovar nebol v súlade so zmluvou. A taktiež je tu otázka ťažkého vzťahu medzi kapitolou, kde sa hovorí o reštitúcii a nedodržaní podmienok address are fruits use and interest. Now currently v súčasnosti návrh hovorí, že kupujúci musí vrátiť akékoľvek tie prirodzené alebo iné tovary či ovocie, ktoré dostane a pre, e, predávajúci môže, musí platiť iba ak e, sa to nedalo používať, alebo to bol podvod. A kupujúci musí zaplatiť za použitie. Je to najmä vtedy, keď zohľadníme charakter tovaru, aj spôsob použitia a dostupnosť opravných prostriedkov iných ako ukončenie by bolo nespravodlivé, aby mohol príjimateľ používať bezplatne tento tovar. Samozrejme, keď si pozrieme zásady rímskeho práva, tak sa dá rozlišovať medzi tým ovocím a použitím alebo tovarom a použitím, ale myslím si, že toto nie je veľmi dobré. Myslím si, že to použitie a ovoci, respektíve tovar sa má riešiť rovnako. Najmä keď sa pozrieme na pravidlo, že predávajúci má zaplatiť len úroky za určitých okolností, pričom kupujúci musí vždycky to, to ovocie, tie plody vrátiť. A ja myslím, že tu by malo byť rovnaké zaobchádzanie, aby kupujúci musel vrátiť to, tie plody len za určitých okolností, tak ako boli vymedzené pre použitie a záujem alebo úroky. Takže keď hovoríme o nespravodlivosti, tak by sme mali potom veľmi nebezpečné pravidlo, ktoré vytvára neistotu pre strany a kupujúci musí platiť za použitie po ukončení a týmto sa stáva kupné právo zvyčajne nepriťažlivé a nechcú potom obe strany využívať svoje práva, povinnosti, pretože by boli vystavení povinnosti platiť veľmi veľkú čiastku a jednoducho sa radšej neobrátia k využitiu svojich práv. Ja som za to, aby sme mali rýchle pravidlá, podľa ktorých kupujúci nemusí zaplatiť za použitie. I i v prípade, ak to bolo v zlom, e, so zlým úmyslom, to by bolo veľmi priateľské voči kupujúcim a vytváralo by to problémy pri spotrebiteľoch, ale ja by som skôr obmedzila práva spotrebiteľov v časti e, opravných prostriedkov. Napríklad pri spotrebiteľských zmluvách by mohlo byť právo E, e, predávajúceho pre prispôsobené tovary a boli by tam aj určité lehoty, napríklad, čo ja viem, 6 mesiacov uplynulo dodávky a podobne. Takže pri šiestich mesiacoch e, by bolo právo, po šiestich mesiacoch by mal predávajúci právo na nápravu alebo ochranu. A takto by vznikol priestor, ktorý by bol oveľa jasnejší, istejší a zvýšila by sa aj úroveň ochrany spotrebiteľov Veľmi stručne, veľmi ťažká kapitola, digitálny obsah. To pravidlo, ktoré máme teraz, je, že zákazník, ktorý dostal digitálny obsah, musí vždy zaplatiť jeho peňažnú hodnotu bez ohľadu na to, či ide o hmatateľný médium alebo nie. A je aj pravidlo, ktoré hovorí, že peňažná hodnota je hodnota, ktorú spotrebiteľ ja neviem, či to má byť, aj nemá byť zákazník, ušetril tým, že využil digitálny obsah. Podľa mňa ja neviem, že či sa dá hmatateľný tovar e, udržať a poslať späť. Ja neviem, či zákazník, čo má zákazník robiť, či má ďalej používať tento digitálny obsah a musí platiť, alebo či zákazník má povinnosť nepoužívať v budúcnosti. Taktiež bude veľmi ťažké v praxi povedať, čo zákazník ušetril, keď si niečo stiahol hudbu alebo nejakú digitálnu hru. To neviem povedať. A taktiež si kladiem otázku, či je to dobré pravidlo povedať, že zákazník musí zaplatiť monetár, monet, peňažnú hodnotu, ak má aj e, hmotný tovar, ktorý je ešte zapečatený. No jednoducho e, je to veľmi e, ťažká situácia a mala by byť lepšie vyriešená v časti o reštitúcii a v mnohých prípadoch v súčasnosti sa digitálny obsah dodáva pod e, riadiacou schémou pre digitálny obsah, takže aj v budúcnosti vedia kontrolovať použitie digitálneho obsahu. To riešenie, ktoré sa príjme, za, je politickým rozhodnutím a určite by sme mali zvážiť rozdielne prípady sú totiž prípady, kde zákazník nikdy nevyužil digitálny obsah, ani ho nikdy nevyužije. Napríklad hmatateľné médium, ktoré je zapečatené, sú také prípady, kde zákazník využil digitálny obsah, ale nemôže ho ďalej v budúcnosti využívať. A potom sú prípady, kde vôbec sa nedá nič zistiť. Nedá sa zistiť, či bude naďalej používať digitálny obsah alebo nie. A najmä tento posledný prípad, je veľmi ťažkým rozhodnutím. A nakoniec, čo teda e, je tiež náročné, je, toto, je to ustanovenie alebo doložka o pružnosti. To sa veľmi kritizovali. Tá, akákoľvek povinnosť platiť podľa tejto kapitoly sa môže upraviť tak, aby bola pomerná voči tomu, či strana spôsobila alebo priznala dôvody pre ukončenie alebo odstúpenie. Toto pravidlo bolo veľmi kritizované a ja to chápem. Samozrejme, obsahuje to určitý stupeň neistoty pre strany, avšak myslím si, že nakoniec uh, je to tá cena, ktorú musíme zaplatiť za to, aby boli pravidla jednoduché a stručné. Jednoducho je nemožné pripraviť reštitučné právo bez pružnosti. Myslím si, že by to malo byť zachované, ale uplatňované len pri vynimočných prípadoch. Mohla by som o tom hovoriť ešte veľa, ale čas mi uplynul a ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorka Vendehausová. A teraz pán profesor Antony Vakera. Good morning, Mr. Chairman, members of the Parliament, ladies and gentlemen. Uh, I will focus only on... Ďakujem veľmi pekne. Dobré ráno, dámy a páni, ja sa sústredím len na tie najkontroverznejšie časti, ktoré sa nachádzajú v kapitole 18 skupného práva, keďže máte pred sebou k dispozícii celý briefingový dokument, kde je to podrobnejšie. Prvá téma je otázka ušetrenia. Zdá sa, že toto právo sa zaoberá len s predajom ale napriek tomu sú tu isté kapitoly, ktoré by mohli byť e, zahrnuté do všeobecných ustanovení akéhokoľvek občianského zákonníka, čiže nesprávne zavádzanie, nejasné pojmy a niečo podobné. Niečo podobné platí aj pre predpisy, keďže tie sú regulované v kapitole 18, to je posledná kapitola, a žiadne z týchto ustanovení nehovorí o e, nakupujúcom alebo kupujúcom a predávajúcom. Definujeme tu zmluvné strany, definujeme tu osoby, dlžníka a uver, alebo uverujúcu osobu, ale v nejakom prípade nenájdeme definíciu predávajúceho a kupujúceho. Okrem toho, tu máme ďalej ustanovenie, ktoré hovorí aj o popise a spôsobení osobných zranení. Osobné zranenia nemôžu alebo nemusia nutne súvisieť so samotným predajom osobná újma nemusí súvisieť s prejavom. Takže účelom je posúdiť, či tieto pravidlá sa týkajú akéhokoľvek záväzku, ktorý vyplýva z predaju alebo predajnej zmluvy, alebo či to budeme obmedzovať len na oblasť predaja. Súčasné nariadenie nedáva veľmi jasnú odpoveď na túto otázku. Ďalším bodom je skutočnosť, že kupné právo sleduje najmä spoločný referenčný rámec. <clears throat> Ale niektoré z týchto ustanovení boli vynechané, no a niektoré ďalšie ustanovenia boli pozmenené. V rámci tohoto tejto zmeny alebo tejto úpravy predchádzajúcich pravidiel v rámci návrhu e, spoločných referenčných pravidiel, tak e, tu, tento pokus nebol vždy úspešný, keďže ako neskôr uvidíme, máme tu isté problémy, ktoré to spôsobilo v danom nariadení. Posledná všeobecná otázka súvisí s ťažkosťami v oblasti definícií. Zistili sme napríklad, že oblasť mediácie ktorá tu je definovaná, je len jednoduchým kopírovaním toho, čo hovorí smernica o mediácii. Ale ďalšie dôležité koncepty, ako napríklad začiatok súdneho konania, um, vystúpenia pred súdom a, a obchodné právo a obchodné právo v oblasti mediácie nie je definované. Takže tu vidíme, aké problémy to môže neskôr spôsobiť. tejto téme tá samotná otázka e, zatýkala požiadaviek, respektíve e, prekladu nemeckého slova Anspruch. A je to tu definované ako právo na uplatnenie pohľadávky. Toto je viac menej práve to, čo obchodné právo hovorí, kupné právo hovorí. V konečnom dôsledku tu len hovoríme o práve na vymáhanie pohľadávky. Plnenie pohľadávky. Článok 184 odkazuje pardon, 178 odkazuje nielen na na právo na plnenie pohľadávky alebo vynútenie plnenia pohľadávky, ale aj akýkoľvek eh, alebo akékoľvek eh, mhm. náhradného práva, ktoré tomu môže viesť. Čo tým myslíme, keďže to nie je definované? Eh, jedna možnosť je taká, že toto pomocné doplnkové právo môže napríklad súvisieť s povinnosťami pri platbe úrokov a vyplacaní úrokov, ale v takom prípade to nedáva zmysel, pretože tam hovoríme, že právo na úplnenie pohľadávky alebo akékoľvek doplnkové právo. Doplnkové právo môže ešte znamenať aj akékoľvek iné právo, iné ako právo súvisiace s plnením pohľadávky. A v takom prípade to bude e, pokrývať opatrenia ako napríklad zadržiavanie služieb, e, ukončenie obchodného zmluvu a obchodného vzťahu a zmena ceny, úprava ceny. Keď si prečítate článok 185, odsek 1, tak uvidíte, že to nikdy nie je predmetom konkrétneho, konkrétnej úpravy keď sa pozriete na oblasť zníženia ceny alebo úpravy ceny, tak e, to môže súvisieť aj s právom na e, vynútenie plnenia a rovnako ako aj e, so zústreveniami z článku zo 184, ktoré hovorí o premočaní. Potom tu máme ukončenie. Ukončenie platnosti. Ukončenie niekedy môže závisieť od upovedomenia v rozumnom čase, alebo teda napríklad 113 a 139. Otázka potom znie, či tento rozumný čas je čas na, daný, na dané predpísanie konania. V iných prípadoch nie je nutné takéto oznámenie podať. Napríklad to vyplýva z článku 119.2b 139.3b a zároveň nevieme, čo sa stane, keď e, takéto ukončenie bude predmetom vyzvania alebo nie. A teda tento základný koncept doplnkového práva, pomocného práva, musí byť e, lepšie definovaný alebo bude musieť byť e, bude musieť vytýčené, či to neznamená nič iné ako len otázka vynútenia plnenia, vynútenia plnenia záväzkov. Ďalšia dôležitá otázka sú e, takéto obdobia pre, pre ohlásenie. Prvé je dvojročné obdobie, druhé obdobie je desaťročné, ale druhé obdobie je vlastne platné pre osobné zranenia, ktoré z toho môže vyplývať. Ale nevieme, pri akých právach pri akých, e, akým právam sa stiahujú tieto dve rôzne lehoty, pretože jednotlivé ustanovenia nehovoria nič o tom. Samozrejme, obe tieto lehoty nemôžu byť všeobecné lehoty premlčania. Nedáva zmysel, aby sme mali takéto dve e, všeobecné lehoty premlčania. Jedna z nich by mala byť všeobecná a druhá by mala byť výnimočná alebo osobitná. Keď, e, keď si spomenieme, že tým, tá, tá kratšia lehota v inom legislatívnom dokumente je tým všeobecným eh, obdobím na premočanie, tak aj v tomto prípade dvojročné obdobie malo byť všeobecnou lehotou na premočanie. Ale nevieme, v ktorých situáciách sa má uplatňovať to 10-ročné obdobie premočania. Ďalšia alternatíva je 10-ročná, je to, že 10-ročná lehota nie je lehota premočania, ale lehota ukončenia platnosti, ako sa pokúsim neskôr preukázať. Myslím si, že takýto typ eh, ustanovení v obchodnom práve alebo v kupnom práve neexistuje. Eh, najmä v spojitosti s, týmto, s touto krátkou rehotou premočania, tak to určovanie je postavené na subjektívnych eh, pohľadoch a bude závisieť od predchádzajúceho poznania, a to najmä pokiaľ dlžník nemá vedomie o, e, takomto, o takejto lehote, tak e, lehota premlčania nemôže začať. Predloženie lehoty premlčania je obmedzené na, na jeden dôvod pre zrušenie a dva dôvody pre posunutie. E, čo sa týka, čo sa týka zrušenia, tak tu má, tuto máme vytýčené, že začiatok súdneho konania je dôvodom pre zrušenie takejto lehoty, ale nevieme presne, čo znamená tento pojem začiatok súdneho konania, keďže tu nemáme žiadnu definíciu tohoto konceptu. Hoci e, vo väčšine európskych právnych systémov e, súdne konania zadávajú dôvod pre obnovenie alebo prerušenie premočania, Kupné právo sleduje modernejšiu líniu a považuje sa to za lehoda, lehota na prerušenie. To nie je žiaden problém, ale zároveň musíme zobrať do úvahy aj to, či všetky súdne konania musia viesť k prerušeniu. Otázka teda je napríklad či aj exekučné konanie, ktoré predpokladá aj to, že už bolo prijaté rozhodnutie, respektíve, že vlastníkovi e, dlhu bol vydaný exekučný titul, e, tak že aj to e, predstavuje nie obnovenie, ale prerušenie. Rovnako kontroverzným ustanovením sú aj dôvody pre zjavné e, prerušenie, ktoré nachádzame v článku 186. Pardon, 181, kde sa hovorí v odseku 2, že keď sa konanie ukončí počas posledných 6 mesiacov bez rozhodnutia, o, konkrétnych, o konkrétnom rozhodnutí, tak e, pro obdobia premlčania začne plynúť po 6 mesiacoch. V každom prípade bez rozhodnutia vo veci to môže viesť e, k stiahnutiu žiadosti, zo stiahnutiu pohľadávky zo strany e, strany vlastníka dlhu a otázka teda je, prečo tuto je s ním zaobchádzané rovnakým spôsobom, ako keby ako keby bola e, sťažnosť poslaná nekompetent, nekompetentnému súdu. Prečo tu potom lehota 6 mesiacov? Zdá sa, že tu nie je o prerušenie, ale o posunutie, pretože je tu daná lehota ďalších 6 mesiacov. Podľa môjho názoru chýba tu e, dôvod pre prerušenie, a to by malo byť vlastne prekážka, prekážka bez, bez, bez možnosti obmedzenia ktoréhokoľvek z aktérov a práve z týchto istých dôvodov by to malo otvoriť dôvody pre prerušenie, rovnako ako predchádzajúcich prípadov. Dôvody pre posunutie alebo odročenie z dôvodu nekompetentnosti sú vedľajšie. Tie sa dotýkajú len tie sa dotýkajú len dlžníka, ktorý nemá žiadneho zástupcu. Otázka teda znie, prečo to musí byť unilaterálne a nie bilaterálne. Nie je dôvod obmedzovať to len na jednu stranu tohoto obchodného vzťahu. Ďalej, čo sa týka otázky maximálnej lehoty 26 kúpneho práva diferenciuje premočanie a pre, prestátie. Toto, pre, toto predlženie sa nenachádza v konkrétnych pravidlách. Sú, existujú dobré dôvody preto, aby sme si e, mohli myslieť, že tu nie je žiadne pravidlo ohľadom konečného ukončenia platnosti, pretože napríklad článok 181 odkazuje na obidve tieto lehoty. Článok 182, eh, 183 neodkazuje na jednu lehotu. No a článok 186 umožňuje skrátenie alebo predloženie oboch týchto lehôd eh, premočania. Skrátenie alebo predlženie e, nejakým spôsobom nesúvisia s tým pravidlom konečného ukončenia. Takéto pravidlo je nevyhnutné, pretože začiatok kratšej lehoty závisie, závisí od priznania alebo uznania nároku. A práve preto, ak veriteľ nemá žiadne, e, žiadne, žiadnu znalosť, tak e, premočanie nemôže začať, nemôže táto lehota vstúpi do platnosti. Čo sa týka obnovenia lehoty premočania, tak e, novinkou takéhoto nového kratšieho obdobia, alebo táto novinka nového kratšieho obdobia a v prípade, že je premočanie prerušené, tak táto téma musí byť opätovne zvážená. Zoberme si príklad napríklad e, e osobného zranenia 30 rokov podľa kupného práva ak po jednom roku dlžník prizná existenciu tohoto práva, a dôjde k obnoveniu, tak v takom prípade nám platí len krátka lehota, dvojročná. To znamená, že v praxi to 30-ročné obdobie sa, sa zmenilo na trojročné obdobie a to je podľa mňa príliš veľká výhoda pre predlžníka. Vo vzťahu k etike premočania je tu aj problém, ktorý súvisí e, ktorý súvisí so zmiešaním toho slabého dopadu alebo rôznych dopadov dlžník nemôže zamietnúť e, konať alebo zamietnúť konanie, ale na druhej strane tu je aj silný dopad, pretože niektoré nástroje už strácajú platnosť. A to je pre mňa trochu zvláštne spájať oba tieto, oba tieto prvky. No a na záver, čo sa týka autonómie, autonómnosti jednotlivých strán, nie je úplne zrejmé, aký je celkový rozsah tejto autonómnosti jednotlivých zmluvných strán, pretože v článku sa hovorí in particular, takže predovšetkým. A my nevieme, či to týmto chceme len zdôrazniť, alebo či to je len príklad. No a teda e, je sporné, či jednotlivé zmluvné strany sa môžu, e, či môžu pre, zmeniť e, obdobie prerušenia na obdobie obnovenia, alebo či môžu nájsť nové dôvody pre prerušenie alebo, alebo odsunutie. Je to trochu metúce, pretože je tu existuje pravidlo, ktoré hovorí, že v zmluvnom vzťahu medzi eh, spotrebiteľom a predávajúcim, tak táto dohoda nemôže byť na škodu spotrebiteľa, ale neskôr sa hovorí, že jednotlivé zmluvné strany musia požívať eh, maximálnu mieru autonómie pri zavádzaní zmien a Znamená to, že toto ustanovenie nemôže byť, e, nemôže byť odstúpené zo strany jednotlivých e, zmluvných strán. Týmto som sa pokúsil načrtnúť niektoré kontroverzné témy, podľa môjho názoru. Súčasné znenie kupného práva je neuspokojivé a zároveň podľa môjho názoru sa vám to môže páčiť alebo nepáčiť DCFR ponúkajú veľmi konzistentné systémy a pravidel premočania. No a možno schválenie pravidel DCFR v celku a potlačenie pravidel, ktoré sa týkajú napríklad kapacity, tak to by mohlo byť možno lepšie riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Štaldmajer za komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Z dôvodov nedostatku času sa zamerám len na to najdôležitejšie. Začnem s poslednou veta posle, profesora Vakera. To je také pekné premostenie. Navrhuje, aby boli pravidlá prevzaté z pekla. Tu chcem len poukázať na to najdôležitejšie, čo zohráva úlohu v politickej diskusie. To je tá otázka e, premlčacích lehôd a ich doby trvania. Aká je súčasná situácia v oblasti B2B, teda podnik podniku? Len to sa rieši na úrovni práva spoločenstva je to v smernici 9944. Táto smernica 9944 nemá žiadne premočacie lehoty. Uváza len hmotnoprávnu lehotu 2 roky, počas ktorej sa môže, musí tá chyba prejaviť. Po druhé, smernica umožňuje členským štátom upraviť e, takéto premočacie lehoty, ktoré môžu byť najmenej dva roky od doby dodávky, odkedy sa počítajú, tak aby sa tá hmotnoprávna lehota neskrátila. Toto majú takmer všetky členské štáty, majú dve lehoty totiž a niektoré to e, zúžili na jednu. A čo sme spravili teraz my? Čo sme si my e, stanovili. My máme len jednu lehotu v našom kupnom práve. Jednu lehotu, to znamená E, mekšie, ľahšie riešenie, ktoré spôsobuje menej nákladov, než je situácia v členských štátoch. Máme totiž len premlčaciu lehotu a tú hmotnoprávnu lehotu sme e, zrušili. To je tá prvá vec, ktorú chcem vysvetliť. Druhá vec, ktorú chcem vysvetliť, je to, čo povedal pán profesor Wacker. Prečo sme neprevzali systém DSFA a tekl. Je to veľmi jednoduché. V praxi má náš systém presne ten istý rezultát ako tieto dve spomenuté. DCFR e, a PEKL majú objektívny počiatok a potom majú ešte e, trojročnú lehotu. Táto trojročná lehota sa môže ale pozastaviť, ak sa zistí, alebo ak sa domnieva e, kupujúci, že je tam nedostatok, chyba a tá, toto pozastavenie môže, nemusí byť dlhšie ako 10 rokov. Takže dostávame sa k tomu istému výsledku. Keď povieme, že máme objektívny začiatok lehoty od doby dodania a potom máme kratšiu lehotu 3 roky, ale maximálne pozastavenie 10 rokov v prípade zistenia, dostaneme ten istý výsledok. Teda máme kratšiu lehotu od začiatku subjektívneho plynutia času, to znamená znalosť alebo domnienka, a potom máme dlhú lehotu maximálne 10 rokov a výsledok je ten istý. Jediný rozdiel je, že máme dva roky pri tej kratšej a namiesto troch rokov, rokov pre DCFR. Ale prečo máme subjektívny začiatok lehoty? To znamená, to je znalosť alebo domnienka na strane kupujúceho o nedostatku. Tri dôvody. Poprvé, všetky moderné legislatívy, zákonné režimy v Európe, napríklad francúzske právo z roku 2008, začína e, zo subjektívneho východiska. Po druhé, je to aj medzinárodný trend. A po tretie, jediný precedens práve spoločenstva, ktorý upravuje takúto lehotu, je to záruka za produkty a aj tu je takáto lehota, ktorá začína subjektívne plynúť. Ale ten eh, hmotnoprávny dôvod za tým je, že umožňuje relatívne krátku lehotu a preto tu máme tie tri roky, o ktoré navrhovala aj skupina expertov, aj to tu tak za nie je v peklo. Tam je totiž o to že táto dvojročná lehota v normálnom obchodnom styku je to, čo všetci poznajú. To sa zažilo a preto sme sa aj my rozhodli pre dvojročnú lehotu, ale od okamžiku e, poznania alebo domnienky na strane kupujúceho. A pán Vaker to veľmi správne povedal. Tu potrebujeme potom dlhú lehotu, pretože keď máme subjektívny začiatok, tak môže nastať situácia, že nikdy nedojde k domnienke alebo k znalosti. V praxi to zrejme tak nie je, ale je to teda jednoducho tak možné a jednoducho potrebujeme potom lehotu, ktorá musí raz uplynúť a preto je tam tých 10 rokov na vytvorenie právnej istoty. A teraz týchto 10 rokov E, sa v diskusii jednoducho preceňuje. Jednoducho je to naozaj precenené. Často sa hovorí, že áno, potom má ten e, pre, pre, e, kupujúci 10 rokov na to, aby uplatnil svoje právo, ale v praxi to neplatí. Prečo? Pretože tá, tá subjektívna lehota, keď tá subjektívna lehota plinie, tak plinie alebo už neplynie potom to pozastavenie, pretože v jednom z článkov sa hovorí, že keď ukončí jedna lehota, tak skončilo všetko. Došlo k uplynutiu, k premlčaniu. To znamená, ako náhle dojde k ukončeniu prvej lehoty, tak už potom tá dlhá lehota neplynie. Po druhé, začiatok dvoch rokov je nielen od poznania, ale aj od domnienky. To znamená aj vtedy, ak by kupujúci mal dojsť na nedostatok. A vo väčšine prípadov je to oveľa skôr. Vo väčšine prípadov väčšina nedostatkov je známa do 6 týždňov po dodávke. To znamená, keď vec prvýkrát použijete, ale nie, a zvyčajne nie neskôr ako po 6 mesiacoch. Len vo veľmi výnimočných prípadoch e, nastane táto situácia neskôr. To znamená, že v praxi e, je to zvyčajne 2 roky od domnienky. A to je naozaj menej ako 10 rokov. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že predstavme si, len kvôli argumentácii, že predávajúci dojde na nedostatok po 8 rokoch od dodania. Je to absolútna výnimka, ale kvôli argumentácii sa aj budeme držať tak aj vtedy musí kupujúci po 8 rokoch dokázať, že tá chyba v čase dodávky pred 8 rokmi tam už bola. A to je v reáli skoro nemožné. To znamená, že tá desaťročná lehota má oveľa, väčší, oveľa menší význam, než ho má v politickej diskusii a slúži len na vytvorenie právnej istoty. Uh, a ešte, i keď ten čas už veľmi uplynul, dve poznámky k tomu, čo povedala pra, pani profesorka Vendehorst, Poprvé, kritizovala veľmi dôležitých bodoch tú otázku článku 17 a jeho úpravu, pardon, kapitola 17 a jej úpravu, a prečo to nie je ten model, ktorý by sa používal pri námietkách alebo zrušení. Prečo sme sa rozhodli pre naše e, riešenie? Ja tu nechcem popierať, čo zaznelo a zachádzať do detailov, ale v zásade máme dve, dve možnosti úpravy, pretože podľa E, možnosti odvolania alebo zrušenia sme to chceli riešiť rozdelenie, pretože aj my tu máme túto možnosť, že táto e, e, úprava je riešená vo všetkých členských štátoch jednoducho prevzatím. Po druhé, a to je oveľa dôležitejšie, a to sa aj spomínalo, je tu e, jednoducho veľký rozdiel, či dochádza k situácii po zrušení alebo po e, namietaní. Pri zrušení sú to dva týždne. Tam sa nemusí uviezť dôvod a môžete odstúpiť. Jednoducho človek môže odstúpiť po dvoch týždňoch, pretože jednoducho sa zvolila nejaká e, metóda e, dohovoru, ale pri ukončení, ako aj pri napadnutí, musí existovať chybné správanie na strane predávajúceho. A preto musíme mať dve rôzne úpravy, i keď by sme mohli riešiť o, e, diskutovať o jednotnej úprave, ale na to teraz nie je čas. Druhá vec, prečo máme v kapitole 6 krátke riešenie. Samozrejme by sme mohli prebrať model DCFR, ktorý hovorí o neoprávnenom obohatení, ale je to veľmi komplikované a veľmi dlhé a my sme sa chceli obmedziť len na tie body, ktoré sú dôležité pri ukončení a napadnutí alebo pri zrušení. A preto sme sa snažili veci riešiť jednoducho A skutočne takéto právo tejto reštitúcie sa stretáva s veľkou dime, di, dilemou. Má byť stručné, zrozumiteľné, ale na druhej strane súčasne má zabezpečiť spravodlivosť aj v jednotlivých prípadoch. A to je veľmi ťažké a preto sú mnohé úpravy také zložité. A my sme sa snažili e, riešiť toto v článku 174 a 176 tak, aby sme mali jednoduchú, zrozumiteľnú úpravu a na druhej strane eh, sme chceli dosiahnuť aj spravodlivosť v individuálnych prípadoch. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa spýtať, či kolegovia majú otázky. Nech sa páči, kolegyňa Tajn. Um, ja, ich möchte erstmal... Áno, chcem sa v prvom rade poďakovať obidvom rečníkom za tie podrobné informácie, ktoré nám poskytli. Ak by som to mala zhrnúť, tak by som povedala, že väčšinou odznela kritika z tých obidvoch prednesov možno, že vypichnem dva body pri profesorke Vende Horst rozdelenie rizika Úprimne povedané, mne sa to nezdá byť až také zlé, teda aspoň ak to ja tak právne e, chápem e, rozdelenie rizika medzi kupujúceho a predávajúceho. Vždy treba niekde začať, aj keď sa to môže zdať svojvoľné. Potom tam boli tie dva prípady, e, strata e, a to druhé vždy bude jeden e, poškodený. E, Takže ide naozaj otázka toho východiska. Potom profesor Vaker, tu by som vypichla jednu vec, on kritizoval to, že vo chvíli, kedy je vznesená stiažnosť pri e, odložení tej lehoty premlčania, tie dva systémy predloženia a odloženia bude jeden alebo druhý systém uplatňovaný a teraz sa neposunieme, ak sa budeme e, dohadovať o tom, či má na novo bežať tá lehota alebo má byť iba odložená. E, je tu situácia rôzna v 27 členských krajinách, ale takáto diskusia v konečnom dôsledku nás neposúva ďalej. Takže ja s tým nemám problém, či odložené alebo na novo. A ak dovolíte, mám otázku na obi dvoch e, rečníkov. To, čo nám dnes e, odprezentovali, pýtam sa, či je to ich e, osobný akademický názor, alebo či si to myslia viacerí profesori na ich univerzitách, alebo dokonca členské krajiny, aký, akú obec zastupujú a ešte chcem povedať, že naozaj musíme mať jasno v tom, ako budeme napredovať. Ja som človek z praxe, nie politička, takže ak položíte nejaké otázky profesorom, tak e, väčšinou sa vo veľkom kritizuje. Každý profesor by mohol celé dni e, hovoriť o právnych e, aspektoch Ehm, dokonca by sa mohli mesiace, roky dohadovať. Ehm, naozaj to dostatočne poznáme aj v Nemecku, máme na to isté vlohy. Takže ak budeme takto pokračovať, tak sa naozaj k záveru nedopracujeme, keď to takto bude pri každom odseku, ehm, keď to budeme rozoberať do najmenších detajlov a ja tu už vidím aj eventuálne pozmenujúce, doplňujúce návrhy, možno že tisícky, e, pretože e, kolegovia budú mať názory od e, profesorov z ich krajín, takže budeme tu dosť bombardovaní takýmito návrhmi. A preto by sme sa mali zhodnúť na nejakej línii. Buď to nadobudne účinnosť a potom budeme za jazdy e, riešiť problémy aj prostredníctvom súdneho dvora. Budeme dúfať, že to všetko dobre skončí a súdny dvor postupom času vyrieši všetky problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť, alebo Eh, budeme mať nejaký veľký konvent a zavoláme eh, profesorov zo všetkých členských krajín a eh, snáď sa na niečom dohodneme a nebude každý sa odvolávať na svoj právny systém. Iné riešenie nevidím, pretože ak to budeme takto riešiť prostredníctvom takýchto workshopov a vypočutí, tak ja nevidím koniec. Ja iba chcem povedať, že toto je posledný workshop v rámci tohto balíka, takže už potom to bude dosť konkrétne. Budeme diskutovať s národnými parlamentami a budú aj e, pracovné dokumenty, návrhy správ. správ. E, v konečnom dôsledku nerozhodujú profesory, ale my, ja môžem iba povedať alebo položiť jednu otázku do doplnenie toho, čo tu už odznelo. Keď e, je tu absolútna lehota premlčania desiatich rokov a ak sa to naozaj týka iba exotických výnimiek, ale vyvoláva tú, tú zdlhavú politickú diskusiu, tak prečo by sme to neskratili na 4 roky? Takže to e, výrazne zredukujeme, pretože tak či tak sa to uplatňuje iba vo veľmi vynimočných prípadoch a teda nemusí sa to tu vyslovne upravovať. Takže prečo by sme to neskratili, keby nám na to mohli e, rečníci odpovedať najskôr profesorka Vendehorst. Ja teraz klamem asi poslankyňu Tajn, pretože to, čo som ja tu povedala, nie je názor e, nejakých profesorov ak by som k tomu pristupovala akademicky, tak by to vyzeralo úplne inak. Išlo o to, čo vyplynulo z diskusí s mnohými e, ľuďmi z praxe, ktorí sa venujú tejto oblasti. E, je to akýsi súhrn. E, ja som v pracovnej skupine súčasťou pracovnej skupiny o kúpnom práve. Väčšinou sú tam iba ľudia z praxe. Ja teraz vlastne nemôžem povedať, e, že v podstate je to jedno, hlavne je, aby sa niečo v praxi uplatňovalo. Ak tieto pravidla neumožňa, e, riešite najjednoduchšie e, prípady z praxe, napríklad keď si stiahnem hudbu z internetu alebo keď si kúpim chladničku alebo práčku a je dodaná, bude pripojená, ale hneď nefunguje. Ak eh, už takéto jednoduché prípady nemôžem vyriešiť tými pravidlami, ktoré máme, tak potom eh, si nemyslím, že je to iba akademický problém. Ďakujem pekne. Dobre, a teraz profesor Vaker. Veľmi stručne. Možno, že si myslíte, že sú dve lehoty, dva roky, 10 rokov, jedna je objektívna, druhá subjektívna, ale e, nie je tu Pravidlo o dlhom e, pozastavení a kúpne právo umožňuje stranám e, predložiť 10-ročnú e, lehotu. Takže ak kúpne právo sa používa a hlavným, hlavnou záležitosťou je nesúlad tak je tu jednoduché pravidlo o spotrebnom práve, kde sa hovorí, že premlčanie sa e, môže uskutočniť v období dvoch rokov po dodaní. Ak by to tak nebolo, tak by sme, by sme mohli tvrdiť napríklad, že e, predávajúci zistí po 8 rokoch, že napríklad jeho e, vozidlo bolo e, proste kazové od samotného začiatku. Pýtam sa, prečo tých 8 rokov, takže v konečnom dôsledku 8 plus 2, alebo je 10 rokov maximum, alebo strany to v podstate mm, zmenili a tá lehota teraz e, predstavuje až 30 rokov. Takže v praxi podľa mňa to nie je iba otázka pre univerzity. Myslím, že by bolo vhodné to celé objasniť. Ďakujem pekne obidvom expertom. Teraz e, vítam um, ministra pre obchod, priemysel a cestovný ruch. Ide o pána Neoklisa Silikiotisa. Mm, bude hovoriť o prioritách cyperského predsedníctva, teda o tých oblastiach, ktorými sa my teraz pravidelne zaujímame. Duševné právo. Včera sme mali ministra spravodlivosti a aj tentokrát teda pôjde o priority cyperského predsedníctva. Nech sa páči, pán minister, máte slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne. Vážení podpredsedovia a vážení členovia tohto výboru Júri. Ehm, to, že som tu, je už bežnou praxou na začiatku nového predsedníctva, aby sa teda odprezentovali nové priority, ktoré budú platiť pre nadchádzajúcich 6 mesiacov, otázky, ktoré sa týkajú práv duševného vlastníctva a e, práva e, spoločnosti obchodných spoločností. E, v prvom rade chcem povedať, že ja naozaj týmto prejavujem aj môj rešpekt voči Európskemu parlamentu, rešpektujem v, plnom, v plnej miere e, úlohu Európskeho parlamentu. E, Európska únia musí byť demokratickejšia, musí sa priblížiť občanom, musí ich počúvať. A hlavný odkaz cyperského predsedníctva je nasledovný. Chceme vytvoriť lepšiu Európu pre občanov. Od nadobudnutia účinnosti Lisabonskej zmluvy sa právomoci Európskeho parlamentu e, posilnili, rozšírili posilnila sa úloha spolu zákonodárcu Európskeho parlamentu spolu s radou. My sme teda pripravení úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, tak aby sme e, naozaj posunuli e, tie témy, na ktorých nám záleží v druhom pol roku 2012, teda v oblasti práva spoločnosti a e, práv duševného vlastníctva. Ja teda chcem odprezentovať e, základné politiky a teda aj tie spisy, ktorým sa budeme venovať v nadchádzajúcom roku, ale ešte predtým predtým, ako budem hovoriť o prioritách cyperského predsedníctva, tak chcem zablahoželať e, všetkým komisii a predchádzajúcim predsedníctvam polskému, dánskemu za dosiahnutý e, pokrok, e, hlavne pri legislatívnych iniciatívach a hlavne, pokiaľ ide o tú dohodu o európskom patente, o tom sa mm, desiatky rokov diskutovalo. Potom <clears throat> je tu stratégia EU 2020 a tu sa pripisuje veľký význam modernizácii právneho rámca, obzvlášť v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva v EÚ, pretože je to e, bezpodmenečná podmienka na posilnenie konkurencieschopnosti a inovácií v rámci EÚ. Cieľom EÚ je e, dobudovať e, vnútorný trh, obzvlášť v oblasti práv duševného vlastníctva a preto predsednická trojka, Polsko, Dánsko a my sme teda spolupracovali, aby sme završili smernicu 116, autorské práva, isté súvisiace práva, aby bolo možné naozaj plne uplatňovať tieto práva duševného vlastníctva. Taktiež to, tu bolo stretnutie Európskeho monitorovacieho strediska, v tejto oblasti, stretli sa so zástupcami verejného a e, súkromného sektora a taktiež je tu e, smernica ohľadne používania niektorých e, diel, osirelých diel. No a cyperské predsedníctvo chce taktiež pracovať na dôležitom balíku konkrétne balíku, ktorý sa týka európskych patentov. Budeme na tom naozaj intenzívne pracovať tak, aby e, členské krajiny mohli e, e, podpísať vznik takéhoto súdu, konkrétne na Rade pre konkurencie schopnosti v oktobri. Ten podpis nebude možný, ak naozaj nedopracujeme tie dva, dve nariadenia. Bol tu už zaznamenaný istý pokrok, e, hlavne pokiaľ ide o otázku e, sídla tohto Európskeho súdu pre patenty a potom otázka zrušenia článkov 6 a 8 nariadení ohľadne posilnenej spolupráce, pokiaľ ide o jednotný e, režim patentov. Treba zdôrazniť, že rada ešte nedokončila tieto vnútorné konzultácie a ešte pred tými internými konzultáciami sa rada rozhodla, že e, chce s vami na túto tému diskutovať a ja naozaj som rád, že ste odložili hlasovanie o tejto téme a my tak máme viac času na uskutočnenie konzultácií na jednej aj druhej strane. My sme presvedčení o tom, že si všetci dobre uvedomujeme, že rovnováha tejto dohody je dosť krehká a na novo otvárať túto dohodu, to by bolo dosť neobvyklé, nemalo by sa to stať precedensom, ale ak e, by sme sa predsa len mali odkloniť trošku od e, zvykov, tak e, myslím, že toto by bola dobrá príležitosť napriek tomu, že sme vyjednávali skoro 30 rokov, my sme presvedčení o tom, že môžeme vychádzať z rovnakého ducha spolupráce na strane Európskeho parlamentu, tak aby sme čo najskôr e, završili e, túto otázku. Keď budeme mať právny rámec pre e, jednotný patent, tak EÚ posilní svoju konkurenčnú pozíciu na medzinárodnej scéne v oblasti e, výskumu a technológie. My ako predsedníctvo chceme spraviť všetko preto, aby sme mali prvú žiadosť o európsky patent v roku 2014. A ešte ďalší dôležitý bod, konkrétne spravovanie práv e, duševného vlastníctva digitálnym spôsobom Taktiež e, otázka prístupu verejnosti. E, vytvorenie smernice, ktorá by obsahovala spoločné jednotné pravidlá v oblasti dohľadu, transparentnosti a účinnej kontroly takýchto e, spoločností kolektívneho spravovania. To je priorita pre cyperské predsedníctvo. My máme v úmysle venovať sa tejto oblasti. Mm, myslím, že 11. júla komisia príde s návrhom. Tento návrh plus otázka patentov budú predmetom e, piatich zasadnutí špecializovanej pracovnej skupine medzi e, septembrom a decembrom e, zjednotenie pravidiel v oblasti európskych obchodných značiek. To je ďalšia téma, ktorej sa treba naliehavo venovať. Treba taktiež e, myslieť na to, že prvé nariadenie je z roku 93 a pritom prvá smernica e, je z roku 89 a e, súdny dvor už má dosť bohatú judikatúru, mm, pokiaľ ide o interpretáciu týchto nástrojov. Teraz by bolo dobre pristúpiť k revízii tohto právneho rámca. A taktiež e, obchodné značky a právny rámec, to je niečo, o čom by sa malo hovoriť v septembri na rade. Komisia v tej chvíli príde s návrhom e, modernizácia národných úradov a aj e, postupov, to by malo posilniť malé a stredné podniky a všeobecne hospodárstvo ako také a vďaka tomu budeme mať právny rámec, ktorý bude účinnejší a istejší. A teraz ďalšia nemenej dôležitá téma, e, pozícia EÚ v rámci Euró- e, celosvetovej organizácie pre práva duševného vlastníctva WIPO. EÚ e tu zohráva dôležitú úlohu, môže usmerňovať diskusie, ide o to vypracovať nové právo v kontexte WIPO. My chceme zdôrazniť nové e, podmienky, napríklad e, rádiové, televízne vysielanie a taktiež výnimky pre e, slabovidiacich, nevidiacich alebo pre tých, ktorí majú špeciálne požiadavky na čítanie. Takže my budeme v takomto duchu koordinovať práce EÚ v rámci e, pracovnej skupiny, ktorá sa venuje e, duševnému vlastníctvu. A teraz k otázke správy podnikov a podnikového práva. Tu ide o naozaj e, predpoklady na vytvorenie modernej dynamickej ekonomiky, e, vylepšenie umožní vytvorenie lepšieho prostredia pre e, obchodné spoločnosti, vďaka čomu bude, budú konkurencieschopnejšie a budú môcť taktiež prispieť k hospodárskemu rastu. Podnikové právo spolu s ďalšími oblastiami obsahuje aj účtovné informácie, kontroly e, v účtovnej oblasti. Takže e, doplnenie účtovných smerníc má umožniť e, porovnávanie takýchto súvah a mala by sa taktiež zvýšiť transparentnosť finančných operácií. Práca v tejto oblasti E, alebo táto oblasť je veľmi dôležitá a ťaží na európske podniky. Takže treba to čo najviac e, uľahčiť pre malé a stredné podniky, ale treba aj absolútnu transparentnosť v prípade platieb, ktoré uskutočňujú podniky, napríklad v oblasti lesného hospodárstva a e, ťažobného priemyslu. Ja sa odvolávam na smernicu ohľadne e, konsolidovaných e, súvahách a ročných e, uzavierkách. Sú tu dve smernice. No a tie budú pre naše cyperské predsedníctvo prioritné. Budeme sa tomu venovať v snahe dosiahnuť e, dohodu s Európskym parlamentom a dúfame, že sa nám podarí to završiť v prvom čítaní. A dôležitá je aj podpora rady pri zavádzaní pravidiel ohľadne transparentnosti, hlavne pri tých európskych podnikoch, ktoré sa venujú lesnému hospodárstvu alebo ťažobnému priemyslu. Takže musíme nájsť naozaj nejaký kompromis, ktorý zaručí rovnováhu medzi e, potrebnou transparentnosťou na jednej strane a konkurencieschopnosťou na druhej strane. Nás e, teší dobrá spolupráca s vašim výborom a so spravodajcom Lene aj s tieňovými spravodajcami a vlastne so všetkými e, členmi tohto výboru E, dúfame teda, že tá dohoda v prvom čítaní bude možná. Cyperské predsedníctvo má taktiež za prioritu nasledovné mm, zrevidovať e, pravidlá o e, kontrole účtov na posilnenie vnútorného trhu, ale aj na posilnenie dôvery v ročné účtovné závierky. Vieme, ako to môže dopadnúť. E, svedčí o tom súčasná kríza. Taktiež čakáme na návrh správy vášho výboru e, na túto tému, čo by malo byť v septembri. A ešte e, štatút Európskej nadácie. Ja súhlasím s tvrdením, že nadácia prispieva k európskej spoločnosti a slúži európskym občanom. Um, treba vyčleniť, myslím, že viac prostriedkov pre túto nadáciu. Je tu návrh nariadenia ohľadne štatútu tejto európskej nadácie a tu ide o to vytvoriť jedinečný právny štatút pre túto európsku nadáciu. Cyperské predsedníctvo bude pracovať v úzkej spolupráci s vašim výborom a budeme sa snažiť eh, vyriešiť túto veľmi palčivú otázku. Chcem sa vám eh, teda už teraz poďakovať za spoluprácu, vážení poslanci, poslankyne, aj pokiaľ ide o tie osirelé diela. Chcem sa vám poďakovať za pozornosť a som k dispozícii, ak by ste mali nejaké otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Myslím, že ste naozaj načali celý rad tém, kde sa blížime k dohode, ale sú medzi nimi určite aj niektoré, ktoré sú zložitejšie, ktoré sú náročnejšie, ktoré si vyžadujú zložitejšie rokovania. Kolega Karim a potom pán kolega Masit. Uh, Ďakujem pekne. V prvom rade by som rád privítal pána ministra na pôde nášho výboru. Je to naozaj veľmi povzbudivé vidieť, že si našiel čas na to, aby prišiel a stretol sa s nami. Rovnako by som rád poďakoval cyperskému predsedníctvu za to, že už teraz zaslali zástupcov, ktorí sa stretli jednak so mnou, ale aj s niektorými mojimi ďalšími kolegami. My ako výbor eh, máme stretnutie na Cypre budúci týždeň, pokiaľ sa nemýlim, pán predseda, a teším sa na tieto stretnutie. Pán minister, mám pre vás tri otázky, ktoré by e, ktoré ste spomenuli aj vo svojom úvodnom vystúpení a chcem vám poďakovať za naozaj veľmi intenzívne e, informácie, ktoré ste nám sprostredkovali vo svojom prvom vystúpení, ale keďže tu je naozaj celý rad tém, ktoré sú teraz pomerne nečakane s odpovednosťou cyperského predsedníctva, ako očakávate napredovanie v téme auditu? Ešte stále je plánom a úmyslom, aby sme dosiahli dosahovaný, dosiahli mm, dosahovaný postup do konca vášho predsedníctva. No, po druhé, pán predseda, neskôr počas dnešného dňa budeme hlasovať o mojej správe, ktorá hovorí o lepšej legislatíve. No a neskôr nás bude čakať ešte prezentácia prvej dopadovej štúdie na pôde výboru Jury, ktorá nadvezuje na, na vytvorenie e, direktoriátu o meraní dopadov alebo direktoriat pre meranie dopadov. Chcete, môžete potvrdiť to, že cyperské predsedníctvo vytvorí ekvivalentný mechanizmus na pôde rady tak aby sme dosiahli záväzky v medziinstitucionálnej dohode. No a úplne na záver, pán minister, počuli sme práve prezentáciu o spoločnom eh, kúpnom práve. Chcem sa spýtať, či to je skôr zodpovednosť ministra spravodlivosti, možno ale berúc do úvahy aj váš vzťah k obchodu. Akým spôsobom vy vnímate tento konkrétny návrh? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega Masip Hidalgo. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne predsedníctvu, cyperskému predsedníctvu za to, že prišlo medzi nás. Ja som naozaj veľmi silne presvedčený o tom, ako je dôležité počerknúť cyperskú e, teritoriálnu integritu a integritu všetkých e, krajín. Som vás veľmi vrúcný priateľ, poznám vašu krajinu, poznám vaše problémy a myslím si, že budete vynikajúcim predsedníctvom. No a môžete počítať s maximálnou spoluprácou zo strany poslancov. Vážený pán minister, eh, spomenuli ste viaceré odkazy, ktoré ste robili smerom k dôležitosti eh, ochranou autorského práva, značiek a tak ďalej. Je to téma, na ktorú, ktoré, ktorej sa venovala, venoval môj kolega Karim, ktorý bol v hodnotiacom výbore teraz sme mali e, určite možnosť o tom diskutovať a ďalej bude ďalšia možnosť diskutovať o tom aj dnes popoludne. Nebudem teda v tomto ďalej pokračovať, ale v každom prípade chcel som vám povedať, že spomenuli ste vo svojom vystúpení dobré napredovanie na prácach v oblasti spoločného európskeho patentu. Sú téma, ktoré sa venovali predchádzajúce predsedníctva. E, so všetkou úctou, pán minister, nebudem súhlasiť, pretože otázka patentov je mimoriadne sporný a problémový bod je tu veľmi veľa protichodných pozícií e, zo strany jednotlivých vlád členských štátov. E, pre mňa to nie je nejako uspokojivé riešenie. My sme sa tomu venovali na tomto výbore už naozaj veľmi dlho. A v súčasnosti, v súčasnosti sa to, sa to pingponguje z jednej vlády do druhej vlády. A stále sa to čaká na nejaké definitívne vedenie, definitívnu podobu, ako ste hovorili, ako zaznelo aj na poslednom koreperi. Stále nevieme, kam sa máme uberať. Už sa zdalo, že nejaká cesta sa črtá, ale zaseklo sa to znova. V každom prípade, pán minister, mm -hmm Hovorili ste o úspechoch predchádzajúcich, minister, predchádzajúcich predsedníctiev. Bude veľmi dôležité, aby ste v mene vášho predsedníctva na pôde rady dokázali možno trochu pevnejšou rukou túto tému posunúť ďalej. A odporúčam vám, pán minister, keďže Cyprus je krajina, kde ja som osobne mohol vidieť, že to je krajina, ktorá vie perfektne po anglicky a dokáže používať angličtinu, tak povediať, ako, ako dennodenný prioritný jazyk, okrem gréčtiny, tak možnosť zjednotiť všetky krajiny znova na tom, aby sme vytvorili jeden, jednu bázu. A prosím vás, už nevytláčajte Španielov na bok, aby sme vytvorili akúsi e, bázu základných jazykov, ktoré by boli používané pri európskych patentov a to môže byť ten najlepší e, vstup, tá najlepšia brána, ako sa dostať do, ako nájsť riešenie pre európske patenty, pretože v opačnom prípade to bude len katastrofa pre minimálne tri vlády, ak viac. Ďakujem pekne, pán poslanec Vievka, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán minister, rovnako aj ja by som chcel poďakovať za to, že ste prišli a stretli ste sa s nami. Chcem vám poďakovať aj za to, že ste predstavili prioritné témy pre cyperské predsedníctvo. Rád by som nadviazal na to, čo hovoril môj kolega Masip. No a rád by som vás poprosil o vašu odpoveď, o vašu odpoveď. Prosím, povedzte nám, čo sa presne stalo, pretože my sme veľmi znepokojení. Mal, bolo to už veľmi veľa rokov, ktoré sme tomuto venovali, veľmi veľa úsilia. A boli to predchádzajúce predsedníctva, ale Európsky parlament tak aby sme dokázali spoločne vytvoriť nejaké rozumné riešenie. Nuž a potom na samotnom konci v situácii, kde sme mali sfinalizovať tieto témy, kde sme mali uh, možno dohodnúť detailné otázky, ako napríklad to, kde sa bude nachádzať uh, ten tribunál pre patenty, tak rada robí riešenia, ktoré sú neakceptovateľné pre parlament. Rada príjma rozhodnutia, ktoré spochybňujú dobrú vôľu nájsť riešenie počas prvého čítania. A teda, vážený pán minister, mohli by ste nám vy, e, prosím, poskytnúť odpoveď, či ľudia, ktorí hlasovali na pôde rady, pochopili e, význam týchto zmien. Pretože ak to pochopili, tak to pre nás rozhodne nie je pozitívna správa o tom, aká je pozícia rady. Pretože to všetko je skutočne veľmi znepokojivá situácia. Situácia, ktorá ruší a narúša všetko, čo bolo až doposiaľ spravené v oblasti spoločného európskeho patentu. Ak by ste nám teda vedeli dať odpoveď, boli by sme naozaj mimoriadne vďační. Ďakujem pekne k téme patentov tak tam môžem povedať, že si len pamätáme diskusie, ktoré prebiehali minulý, minulý rok na pôde trialógu články 6 až 8, tak tam na tom nikomu nezáležalo, pretože jednoducho sa len opakovala e, znova tá dohoda, ktorá mala hovoriť o tom tribunále pre patenty. Ale povedali sme, že chceme naplniť eh, pravidlá v duchu článku 118 a potrebovali sme mať eh, pravidlá, eh, ktoré by presne upravovali existovanie tohoto súdu. No a vtedy sme povedali, že 6 až 8 musia byť zahrnuté. Stále mi nezáleží na tom, či budú vo vnútri alebo, alebo nie. Neviem, či to potrebujeme kvôli patentovému právu, ale záleží mi na tom, či áno alebo nie máme pravidlo, ktoré obstojí pred Európskym súdnym dvorom. Ak eh, chceme teraz zosmiešniť a spochybniť 10 rokov rokovania, tak v takom prípade musíme schváliť pravidlá, eh, ktoré, eh, ktoré, budú, ktoré obstoja a nebudú zrušené Európskym súdnym dvorom v prvom týždni alebo v prvom rozhodnutí. A budeme počuť, že to je iba neakceptovateľné pre Európsky súdny dvor. Takže situácia je teraz zložitá. Hlavy štátov a vlád sa rozhodli, že vytvoria legislatívu, ktorá je protichodná voči ich vlastným právomociam a pri, prijali e, polnočné rozhodnutie, tak povediac. Je to trošku odlišné od toho, keď sa snažíte e, rozviazať gordický úzol a zrazu o polnoci e, vám, sa vám podarí dosiahnuť takúto trochu bizarnú dohodu a ignorujete celé roky rokovaní, ktoré k tomu viedli. Takže to je naozaj mimoriadne zložitá situácia. Mali sme tu problémy tak aby sme využili jednotlivé aspekty 6 až 8, tak aby sme dosiahli lepší právny e, základ, lepšie právne východisko. No a vtedy sme chceli vlastne do toho dostať Európsky súdny dvor, ale to nechceli hlavy štátov a vlád, No a viedlo to k tomu, že v podstate nakoniec z toho nemáme žiadnu dohodu. Neviem, akým spôsobom sa teraz máme posunúť dopredu, pretože možno tým najlepším riešením bude diskutovať o tom až po prázdninách, nechajme našich expertov, nech nad tým premyšľajú počas prázdnina snáď eh, budú mať nejaké lepšie nápady v septembri. Ale v každom prípade je tu väčšina v tomto parlamente, ktorá má veľký záujem na dosiahnutie na dosiahnutí eh, záverečnej dohody. Je to zrejme, budeme musieť byť pomerne eh, konštruktívne ku koncu, ale ale nemôžeme zaplatiť cenou našej vlastnej dôveryhodnosti a nemôžeme dovoliť, aby to zrušil Európsky súdny dvor. Pani Lichtenberger a potom pán minister. Ďakujem. Ja som nemohla od začiatku sledovať túto debatu, lebo sme mali aj výbor pre dopravu a ja som tam mala stanovisko, ktoré som predniesla. Avšak to, ako opisujete túto situáciu na boisku v tejto oblasti, tak je to naozaj veľmi zvláštne, pretože každá politika, ktorá vedie k tomu, že máme európsky patent, ktorý má len názov európsky patent, ale v konečnom dôsledku už sa nedá použiť na súde, to znamená, že len na vnútroštátnej úrovni, ale nie na európskej úrovni, tak to je predsa nemysliteľné to by zmenilo celý význam z našeho uvažovania a ciele. Ja tu vidím veľmi málo možností, ak by rada trvala na tomto znení na základe svojich dojednaní, tak potom musím povedať, že túto úpravu vidím veľmi zlom svetle. Nevidím tam nejaké veľké svetlo na konci tunela pretože a ja som práve z dôvodu dominancie vlád v celej oblasti už bola veľmi kritická k tejto iniciatíve, pretože mám skutočne záujem na skutočnom e, e takomto patente. Len takto sa dostaneme totiž dopredu a musím teda veľmi jasne povedať, že z môjho pohľadu je úplne nepriateľné toto, celá tá snaha je kontraproduktívna a ja myslím a dúfam, že tu mi e, dáte zapravdu, pretože ja nevidím ani veľa možností na východisko z tejto dilemy na strane rady. Veľmi ma zaujímajú riešenia E, s ktorými sa príde, ale e, nie som za to, aby sme robili nejaké polovičaté riešenia v tomto kontexte, pretože patent spoločenstva bude naozaj len vtedy s patentom spoločenstva, keď budú existovať e, jasné, realizovateľné E, pravidlá, všetko to, čo spôsobuje neistotu, všetko to, čo vedie k právne nejasnej situácii, nepredstavuje krok vpred, ktorý musíme spraviť. A tu chcem pripomenúť staré rakúske porekadlo, to je skôr výstraha, nič nie je udržateľnejšie ako kompromis tejto oblasti by e, tento kompromis, keby sme sa tu na tom dohodli, že by sme prijali len polovičné riešenie, tak tu by z dlhodobého hľadiska tento kompromis bol proti záujmom skutočného európskeho patentu a a vôbec by tu nedošlo k vlastnej dynamike v rámci EPA. Nie je predsa možné, aby organizácia udelovala patenty a súčasne ich aj kontrolovala. Predsa v demokraciách nemáme e, e, pre nič za nič niečo také, ako je delba moci a nemáme kontrolné orgány, ktoré e, sú iné ako tie, čo rozhodujú. Je to dynamika, ktorú máme a nemôžeme to tu len tak e, nechať. A táto úprava by situáciu len zhoršila. Potom ešte tá dielba na tri e, osobitné oblasti, útvary, ktoré sa tu majú vytvoriť. Najprv tu bol veľký útok, že to tu tak nemôže byť a že sú tu veľké rozdiely, ale potom nakoniec tu máme takéto tri podčasti a keď sa na to veľmi presne pozrieme, tak prídeme k záveru, že tu sa ide s tým troška ľahko, že v jednej krajine sa, je ten postup jednoduchý, v, je, v inej oblasti veľkorysy a tá, tento spoločný e, základ sa tu vlastne stratil. A ja vôbec nechápem tento postup rady. Vôbec ho neviem pochopiť, vôbec si neviem predstaviť, ako by sme sa z tejto dilemy mohli dostať. A zodpovednosť je skutočne na rade a nie na nás. Ďakujem. Ďakujem pani Wikström. Tack, herr ordförande. Och välkommen, herr minister. Välkommen till Europaparlamentet. Ďakujem veľmi pekne. Vítam vás tu veľmi srdečne v Európskom parlamente. Všetci hovoria o patentoch a preto je to naozaj otázka, ktorá nás veľmi zaujíma. Je to vlastne tak, že že by sme sa mali pozrieť do minulosti, aby sme pochopili budúcnosť. Mali by sme sa pozrieť dozadu, aby sme pochopili, kde bola únia, únia ľudí, ktorí majú spoločné hodnoty a ktorí povedali, že nie krajiny treba dať dokopy, ale ľudí. My sme sa teraz rozhodli, rozdeliť súdny dvor na tri rôzne časti. Je tam 40 osôb, ktorí nechcú e, platiť ani tam, kde bolo sídlo súdu, ale to je samozrejme niečo, s čím dokážeme žiť, ale to je sen. My v Európe vieme, ako máme kriti- akú kritiku máme pri e, parlamente a jeho delením na Brusel a Štrasburg. Jednoducho ide o to, že by sme tu mali vidieť aj niečo pozitívne. E, to, čo je pozitívne a keď to urobíme, tak zistíme, že sme dosiahli pokrok. Pokrok sme dosiahli pri tých, ktorých e, vyhodňuje viacerých malých, veľkých podnikateľov. Mnohí čakali aj 40 ročia e, desaťročia na to. A my sa musíme teraz postarať o to, čo je pozitívne. Musíme hľadať to, čo je pozitívne a nie to, čo je negatívne. Naozaj sme dosiahli pokrok a tu v Európskom parlamente môžeme byť naozaj hrdí na to, že sa nám podarilo vypracovať tri správy, ktoré dosiahli veľký konsenzus a to, že rada teraz reaguje inak, môže mať rôzne dôvody. Možno je to kríza, bola tu ideologická diskusia, ktorá sa neuskutočnila, ale môžeme sa na to pozerať ako na nový začiatok a potom hovoríme podrobne o tom aj tu vo e, výbore o patentoch, ale to je ešte len otázka budúcnosti. Prosím, e, držte sa tejto témy v rade. Je to perspektíva jednotnej Európy, ktorá je zjednotená v rozmanitosti Ide o to, aby sme tu pracovali s presvedčením, e, so silou, aby sme odstránili rozdiely, snažili sa ich odstrániť. My si už nemôžeme dneska dovoliť mať tu na nejaké inštitucionálne spory. Nie, my musíme vidieť cestu vpred, musíme sa snažiť ísť vpred a byť hrdí na to, že sme sa e, stretli a že e, e, budeme môcť vybudovať jednotný európsky ľud. Aj vy o tom uvažujte, keď budete najbližšie rokovať v Rade. Ďakujem a teraz dávam slovo pánovi ministrovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. očakával som vlastne toto, že naša diskusia v oblasti patentu sa bude koncentrovať na otázku súdu. A preto by som sa chcel všetkým e, poďakovať pani Lichtenbergerovej Stromovej. Vy všetky ste hovorili o tejto téme ale chcem povedať to, čo povedal náš predseda. To je veľmi dôležité. Nachádzame sa vo veľmi ťažkej situácie, situácii a bolo by dobre, keby sme využili teraz čas, ktorý máme k dispozícii v lete a prenechali napravníkov, aby sa zaoberali touto otázkou. Nie je náhoda, že v mojom úvodnom slove som povedal, že nie je zvyčajné, aby pri tomto postupe došlo k odchýlkám, k odklonu, avšak sú to práce, ktoré sa realizujú už roky, rokúce. Skutočne tu máme e, e, situáciu, ktorej by sme nemali všetko zničiť, ale pritom súčasne musíme zabezpečiť odklon od zaužívanej praxe a my ako predsedníctvo chceme naozaj s vami úzko spolupracovať, pretože si myslíme, že je to rozhodujúce pre Európu, pre nás všetkých Chcem povedať niečo na adresu toho, čo povedala pani Cecília Wilstrom. A síce, že my ako Cyprus, ako malá krajina, my skutočne môžeme byť dôveryhodným sprostredkovateľom a naše posolstvo pre lepšiu Eh, Európu je niečo, čo by sme dokázali realizovať v praxi, keby sme mali viac Európy. Viac Európy znamená kompromisy, kompromisy aj v tých prípadoch, kde si myslíme, že sa to nedá prekonať. My všetci chápeme tie pravidlá, a súdy pre patentové e, alebo zákony pre e, patentové právo sa musia stať súčasťou života, musia sa uplatňovať a chcem sa parlamentu poďakovať za to, že sa nehlasovalo na poslednom pléne, pretože takto máme čas hľadať riešenia pokiaľ ide o tie ďalšie veci, tak chcem reagovať aj na to, čo povedal pán Karim. Ide o hodnotenie dôsledkov, dopadu. Myslím si, že takéto hodnotenie je otázkou, kde cyperské predsedníctvo je za úpravu, ktorá sa týka e, toho, aby existujúce návrhy sa navzájom doplňali a chceme v spolupráci s e, radou a komisiou a samozrejme aj s parlamentom nájsť riešenie a Správy Európskeho parlamentu určite zohľadníme pri spracovaní našich návrhov. Teraz poďme k, k auditom, ku kontrolám. Tento materiál alebo túto prácu nedokážeme dokončiť podľa, na, počas nášho predsedníctva. My si myslíme, že smernica a nariadenie majú sa vykonávať paralelne, pripravovať paralelne, sú dôležité pre Európu a preto chceme dosiahnuť e, v tejto veci e, pokrok Neviem, či som ešte zabudol na niečo reagovať, ale myslím, že toto je to, čo som chcel povedať. A ak ešte máte, pán predseda, otázky, a ja k tomu niečo doplním. Máte ešte otázky? Zdá sa, že nie. Tak dovolte, aby som sa pánu ministrovi poďakoval a zaželal jemu aj cyperskému predsedníctvu veľa uh, úspechov a ja dúfam, že nám sa podarí k tomuto prispieť. Ďakujem a teraz o 11. začne hlasovanie. Nemôžeme začať skôr. Nemá význam niečo skôr začať a preto do 11. si dáme prestávku a potom začneme hlasovaním. Ešte prosím, nezabudnite si zobrať hlasovacie karty, možno ich nebude potrebné ale máte teraz chvíľu času, ak ste si ich nezobrali zaobstarať. Dámy a páni, teraz je 11 hodín, to znamená, že by sme mohli začať teraz hlasovať. A najprv by sme začali so správou pána Karima. Pán kolega Karim, chcete sa k tomu ešte vyjadriť? Máte nejaké pripomienky? Alebo môžeme začať s hlasovaním? Dobre. Takže sekretariat mi hovorí, že je tu konsenzus, že celý balík môžeme unblock schváliť tak, ako o tom hovoril spravodajca. Namietate proti tomu, takže jedno hlasovanie. Kompletne celé ako balík. Vrátanie pozmenujúcich návrhov. Kto je za to, prosím, zdvihnite ruku. Kto je proti? Kto sa zdržal? dvaja sa zdržali. Gratulujem, pán kolega Karim. Teraz by sme prešli k ďalšej téme a to je téma kolegyňa Mesaroša. Tu nemám žiadne usmernenie zo sekretariátu, takže to musíme prejsť po jednom a hlasovať o tom. Budeme pokračovať ako zvyčajne. To znamená, že nebudem počítať tých, ktorí sa zdržali, buď to niekto chce alebo nechce a budeme mať potom nakoniec celkové hlasovanie, kde zohľadníme tých, čo sa zdržali hlasovania. Návrh 1 za, proti, prijaté. Návrh 2 za, proti, prijaté. Kompromis 1 za, proti, prijaté. Potom návrh 4 za. Proti. Prijaté. Návrh 5 za. Proti. Prijaté. Kompromis 2 za. Proti. Prijaté. Teraz je tu sedmička, ale to nie je správne. Takže návrh 7 za. Proti. Prijaté. 8 za. Proti prijaté. Kompromis 3 za, proti, prijaté. Návrh 10 za, proti, prijaté. Návrh 11 za, proti, prijaté. Návrh 12 za, proti, prijaté. Kompromis 4 za, proti, prijaté. Kompromis 5 za, proti, prijaté. Kompromis 6 za, proti. Prijaté, aj keď dvaja boli proti. 16 za, proti. Prijaté, 17 za, proti. Prijaté. Kompromis 7 za, proti. Prijaté. 19 za, proti prijaté, 20 za, proti, prijaté, 21 za, proti, prijaté, 22 za, proti, prijaté, 24 za, proti, prijaté, 25 za, proti, zamietnuté, 26 za, proti, zamietnuté, 29 za, proti, zamietnuté, 30 za, proti, zamietnuté, 34 za, proti, prijaté, 35 za, proti, zamietnuté, 36 za, proti, Zamietnuté. 39 za. Proti. Zamietnuté. Celé stanovisko za. Proti. Kto sa zdržiava hlasovania? Dvaja. Zvyšok za. Takže je to schválené. Teraz ideme k druhej správe. Mesaroš. Kompromis 1 za, proti, prijaté, 14 za, proti, Trnásť. Väčšina bola proti. Návrh 2 za, proti prijaté 15 za, proti, prijaté 16 za, proti, prijaté kompromis 2 za, proti, prijaté 18 za, proti, zamietnuté 19 za, proti, prijaté 5 za, proti, prijaté, 20 za, proti, prijaté, 21 za, proti, prijaté, 22 za, proti, zamietnuté, kompromis 3 za, proti, prijaté, aj keď jeden proti, 24 za, proti, zamietnuté, 5 za, proti, prijaté, 7 za, proti, prijaté, 8 za, proti, prijaté, 9 za, proti, prijaté, kompromis 4 za, proti, prijaté, 11 za, proti, prijaté 12 za, proti, prijaté. Teraz o stanovisku ako správe ako takej za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, jednomyselne prijaté. Blahoželám. Teraz správa Zvievka. Môžeme pre... Všetko je jasné. Peťka je stiahnutá. 21 za, proti, ešte raz za, proti, väčšina za prijaté, 6 za, proti, prijaté, 22 za, proti, prijaté, 7 za, proti, prijaté, 8 za, proti, prijaté, 9 za, proti, prijaté. Kompromis 1 za, proti, prijaté. 11 za, proti, prijaté. 12 za, proti, prijaté. 24 za, proti, prijaté. Kompromis 2 za, proti, prijaté. Kompromis 3 za, proti, prijaté. Kompromis 15 za, proti, prijaté. 16 za, proti, prijaté. 18 za, proti, zamietnuté. 17 za, proti, prijaté. 1 za, proti. Takže 1 za, 19 až potom, proti, prijaté. Pán kolega Rabkaj má e, pravdu o jednotke sme nemuseli hlasovať. Takže ako keby sa ani nehlasovalo, takže 19 stojanov za. Proti. Prijaté. 2 za proti, prijaté, 3 za, proti, prijaté, 20 ignorujeme, 4 za, proti, prijaté. Teraz stanovisko ako také, kto je za, proti, kto zdržiava hlasovania, jednomyselne prijaté. Blahoželám spravodajcovi. Teraz ideme k nie petície, ale najskôr tie osirotené diela. Kolegyňa Ödenger, chcete k tomu niečo povedať? Stručne, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, chcem vás poinformovať eh, o završení eh, rokovaní s eh, radou ešte za dánskeho predsedníctva povolené spôsoby použitia osirotených diel. Ako viete, rokovania sme ukončili s radou 6. júna. Kompromis bol prijatý na Koreperi 14. júna konkrétne. Potom Európska komisia rozhodla, že doplní tento spis a koncom júna sme obdržali už úplný spis, takže máme jednotný dokument, veľmi dobrý a kompromis, ktorý sa nám podarilo dosiahnuť, je veľmi dobrý. Takže ešte raz sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za konštruktívny prístup. Naozaj nám to pomohlo dopracovať sa k veľmi dobrému, konzistentnému zneniu, čo ma teší. Takže dnes ide o poslednú diskusiu na túto tému. Hlasovať sa bude v pléne v septembri a možno, že by som apelovala na schválenie tohto kompromisného znenia, pretože je to dobrý, užitočný dokument. A už mám isté dôkazy, pretože archívy a knižnice, s ktorými som bola v kontakte, sú spokojní a určite to budú v budúcnosti využívať. Ďakujem vopred za podporu. Teraz kolegyňa Lichtenberger, nech sa páči. Ja musím priznať, že som skôr sklamaná týmto výsledkom, pretože to, čo sme od toho očakávali, konkrétne sprístupnenie, tak to je možno iba s veľkými ťažkosťami za e, špecifických národných okolností. Iba vtedy bude prístup možný. Ak začneme takto s reformou IPR, ak na európskej úrovni rozhodneme, že každý si môže robiť, čo chce, hlavne pokiaľ ide o členské krajiny, tak potom nemáme v podstate žiadnu európsku úpravu. Viem, že sa o tom ťažko rokovalo. Ja taktiež viem, že sa spravodajkyňa naozaj snažila, eh, bojovala za záujmy Európskeho parlamentu, ale musím úprimne povedať, že ak rada bude takto pokračovať, tak potom ciele, ktoré sme si stanovili, nedosiahneme, napríklad v oblasti, v oblasti harmonizácie výnimiek. Takže som naozaj veľmi sklamaná spôsobom, ako k tomu pristupovala rada. A naozaj si myslím, že to, čo sme si stanovali, stanovili za cieľ, sme ani zďaleka e, nedosiahli. Ďakujem, ale dnes nemusíme formálne hlasovať. Iba musíme to zobrať na vedomie a potom to pôjde na plénum, ale ešte pani Geringer de Ödenberg. Nech sa páči. Ja rozumiem to, že tu môže byť isté sklamanie zo strany zelených, ale nesúhlasila by som s tým, že išlo o veľmi zložitý legislatívny akt. Skôr naopak e, uľahčuje tú situáciu, je možné používať takéto diela a to doteraz možné nebolo. Takže bol to ťažký krok, ale je to aspoň nejaký prvý krok po ťažkých rokovaniach. Ja som optimistka a myslím, že by sme naozaj mali povedať áno tomuto spisu a uvidíme, ako to bude fungovať v praxi. Ďalší rečník, kolega Berlinguer. Chcem sa taktiež k tomu vyjadriť, ak dovolíte pretože správa kolegyne Lídie bola teda jej vypracovávanie niekedy dokonca vyzeralo tak, že sa to nikdy ani nepodarí. Takže to, že máme niečo, či môžeme ísť na plénum, tak to je úspech. Ak by sme mohli dosiahnuť zhodu v prvom čítaní, ak rada nezmení názor, čo žiaľ často robí, tak budeme mať európsku normu, smernicu v oblasti osirotených diel a je to novinka, nie je to samozrejme. Musíme si uvedomiť, že v Európe nemôžeme robiť veľké kroky vpred, pretože tie malé kroky ktoré sa nám zdajú byť nedostatočné, nás posúmaj, posúvajú vpred. Môže sa to podariť aspoň v tých eh, pokročilejších členských štátoch, teda tá digitalizácia takýchto oserotených diel a možnosť eh, pozrieť si ich online, tak to už je novinka. Eh, samozrejme, nesúhlasíme na 100%, súhlasím s tým, čo povedala Eva, ale napriek tomu by sme nemali úplne odignorovať tie pozitívne aspekty ja chcem zablahoželať lidí k odverdenej práci a blahoželám všetkým, ktorí tomu prispeli. Ďakujem, kolegyňa Tejn. A ja chcem potvrdiť za liberálov, že tie rokovania boli extrémne ťažké, boli aj ťažkopádne, dlho trvali Nakoniec sa to ťahalo počas viacerých e, mesiacov. E, bolo na zorganizovaných najviac patentov. Ak odhliadneme od, e, pardon, ak odhliadneme od patentov, tak bolo zorganizovaných najviac trialógov a taktiež je tu možnosť súkromno-verejných partnerstiev, aby knižnice a tak ďalej mali možnosť získať prostriedky od súkromného sektora a takto uskutočniť tú digitalizáciu. To už v súčasnosti nie je až tak komplikované. Spolu s komisiou bol navrhnutý program. No, pri filmoch je to trošku komplikovanejšie, ale pokiaľ ide o knihy, tak naozaj môžeme vychádzať z toho, že skôr či neskôr budú všetky už v digitálnej podobe a ja naozaj chcem povedať, že spravodajkyňa to tu dobre eh, zhrnula všetky tieto rôzne oblasti. poslankyňa Galo. Ja v mene EPP skupiny chcem vyjadriť podporu spravodajkyni. Naozaj ona spravila všetko na to, aby bol dosiahnutý výsledok. Výsledok, ktorý je konsenzom, čo teda nikdy nie je úplne uspokojivé, ale e, naozaj si myslím, že ide o e, etapu a zaslúži si teda našu podporu. Ďakujem pekne. Teraz e, kolega Engström. Chcem vyjadriť moje sklamanie kvôli tejto smernici. Ja úzko spolupracujem s knižnicami, nie sú vôbec spokojní. Podľa nich táto smernica je skoro úplne zbytočná. Ak veľká väčšina bude s tým spokojná, spokojná, ako to tak teraz vyzerá, tak musím povedať, že je to smutné, ale e, neprispieje to k sprístupneniu európskeho kultúrneho dedičstva. Žiaľ. Takže naozaj vyzývam všetkých, aby sa na tým ešte raz zamysleli, aby to išlo do druhého čítania, aby sme e, naozaj o tom riadne diskutovali. Zatiaľ to podľa mňa žiaľ užitočné nie je. Dobre, myslím, že sme to teraz prediskutovali. Splnili sme požiadavky v konkrétnom článku, pôjde to teda na plénum. Takže týmto opúšťame bod 21. Teraz tu máme list k petíciám. Má niekto námietky? Dá sa, že nie, takže... Ale kolega z Peróny, nech sa páči. Nož, nemám nejaké principiálne námietky, ale nepodarilo sa mi nič nájsť v dokumentácii. Bod 22. Jednoducho mne chýba v mojom spise ja, a nemám ani najmenšie tušenie, o čom hovoríme. E, za normálnych okolností bol rozdaný list Áno, je to potvrdené. Bol ten list poslaný e-mailom. Ale môžeme vám to opäť zaslať a hlasovať neskôr po obede napríklad. Mne je to jedno. Áno, Práve som to uvidel, niekedy sa to ťažko hľadá, pretože tých dokumentov je tam veľa, takže stiahujem moju výhradu. Ďakujem pekne, nie sú žiadne námietky, takže to teraz takto aj ukončíme. Teraz správny základ najskôr ustanovenie akčného programu pre colníctvo a dane v Európskej únii na obdobie a tak ďalej. Kolega Foss. Um Ďakujem. Ide tu o nové colné a daňové programy na roky 2014 až 2020. Predchádzajúce programy Customs and Fiscales boli zakotvené v dvoch osobitných právnych aktoch a parlament a rada si to chceli takto ďalej aj zachovať. Potom bola v maji konferencia predsedov, ktorá sa rozhodla, že budeme mať dve takéto správy a rada to tiež žiada a komisia chce takto prísť dvomi návrhmi. IMKO požiadal Júri, aby preskúmal, aký právny základ je tu možný. Doterajší návrh vychádzal z dvojitého právneho základu a to je článok 33 a článok 114. Článok 33 sa zaoberá opatreniami na spoluprácu v oblasti colníctva a 114 sa zaoberá so súladením správnych predpisov na vytvorenie jednotného trhu a preto má tento návrh dva dôležité ciele v svojej úprave a článok 33 a 114 sa ukazujú ako vhodný primeraný právny základ aj pre predchádzajúci návrh komisie. Pokiaľ je o terajšie nové texty, tak to zatiaľ nevieme vieme len povedať, že článok 33 a 114 sú aj vhodné pre colnice a v súčasnosti môžeme len povedať, že tento dvojitý právny základ je vhodný ale vzhľadom na oznám rozdelenia súčasného návrhu sa budú texty prerábať a preto vlastne odporúčam nášmu výboru, aby odpovedal IMKO tak, že pokiaľ je to potrebné, aby nás znovu oslovili ako náhle budú k dispozícii aj uvažované návrhy. Ďakujem, to je naozaj veľmi dobrá rada, takže sa budeme týmto, týmto riadiť. Takže poďme teraz k tomu druhému. To je tiež kolega Fos, ktorý sa zaoberá Fondom pre poľnohospodárstvo rozvoj vidieka. Áno, je to pre rozvoj vidieka. Vychádzame z článku 42 e, a 43 zmluvy a výbor Agri prosí Júri o stanovisko, pokiaľ ide o upresnenie právneho základu. To sú články 42 a 43 odsek 2. Primeranosť právneho základu ako takého nie je spochybňovaná Agri. Ide len o toto spresnenie a článok 42 sa zaoberá hospodárskou súťažďou 43 odsek 2 vytvára právny základ pre spoločnú poľnohospodárskú politiku, ako sme to už mali aj častejšie v iných e, zariadeniach, v iných nariadeniach článok 43 celkovo je potom zahrnutý aj v návrhu komisie, ale tu nie je relevantný a upravuje iné veci. Takže ja navrhujem výboru, aby sa článok 42 a 43 odsek 2 považovali za právny základ. Ďakujem veľmi pekne. Máte prosím námietky? Zdá sa, že nie. Takže takto sme sa aj dohodli. A potom tu mám ešte... Čo sa už všetko sme prešli? Takže bod 38, vlastne nie, ten sme odročili, takže nie, tak sa dostávame k bodu 25, to je prepracovanie znenie a dávam slovo pani kolegyni Lichtenbergerovej. Áno, rozhodnutie sa odložilo, ale máme tu právny odbor a ich e, stanovisko, pretože tu ide o e, e, rybné hospodárstvo a o výnimky pre tie najvzdialenejšie regióny. Máme tu právne stanovisko k tomuto a je to veľmi zaujímavé. zaujímavé. Na budúce by sme mohli hlasovať, ale myslím si, že ľudí by mohol zaujímať aj právny názor na toto, pretože je to komplikované a radi by sme si vypočuli právny názor, ak by to bolo možné. Moja otázka je, že či dneska dokáže právny útvar na to zodpovedať, alebo až v septembri? Nie. Áno. Možno by bolo vhodné, aby sme túto diskusiu odložili na september, pretože my sme tento bod pochopili a musím sa ho pripraviť. Dobre, v prípade, že nie ste pripravení, tak môj návrh pani Richtenberger bude také, aby sme toto posunuli na septembrovú schôdzu. Dobre, dostávame sa k bodu číslo 25 a to je recast, čiže opätovne, opätovne otvorený návrh, prepracovaný návrh eh, od kolegu Lópeza. Zdá sa, že všetko je v poriadku. Pozmeňujúce návrhy sú v písomnej podobe o čom teda, čo, čo hovoria moje poznámky k tomuto bodu. Dobre. Zdá sa, že tam neboli žiadne problémy, ak nie sú žiadne námietky, tak v takom prípade môžeme predpokladať, že aj tento bod programu bol uzatvorený. V každom prípade Myslím si, že tému verejného obstarávania sme odsunuli, tá už na programe ďalej nie je. No a prichádzame k správe pána Baldazáreho, to sme tiež odložili, takže zostávajú nám tu patenty, ale v tomto smere nemáme ešte zastúpenú radu ani pána poslanca takže šéf právnej služby aj rad, zástupca rady. Na tých musíme počkať skôr, ako sa budeme tej téme môcť otvoriť. Máme nejakú ďalšiu tému, ktorú, e, ktoré sa môžeme dotknúť? Alebo nejaké poznámky? Dobre. Nie, takže dáme si prestávku na 15 minút, skôr ako budú všetci prítomní v sále. Mali by sme tiež ešte hlasovať k uvoľneniu uh, imunity, pozastaveniu imunity. Nie, problém je, že budeme musieť e, byť naspäť in camera, čiže tom, o tom môžeme hlasovať in camera only, čiže len za zatvorenými dverami. A ešte to máme aj vypočutie, e, takže to teraz v súčasnosti nie je možné. Nemám pocit, že je niečo ďalšie na, programu, čo, na programe, čo by sme mohli otvoriť teraz. V tomto momente Možno by sme sa mohli pozrieť na bod programu číslo 35, ale neviem, či sú prítomní všetci tieňoví spravodajci k tomuto bodu. To je správa pani Lichtenberger. Možno by sme sa mohli pozrieť na to, lebo to nebude trvať príliš dlho. Pani Lichtenberger, súhlasili by ste s tým? Dobre, takže tým sa môžeme vysporiadať pomerne rýchlo. No a 36, to je tiež niečo, s čím sa vieme vysporiadať pomerne rýchlo. Dobre, takže budeme pokračovať. Máme teda Eh, bod programu, ku ktorému sa môžeme teraz posunúť. Takže dávam aj slovo pani Lichtenbergerovej. My, vidíte, že v eh, improvizovaní sme dobrí. Prepačte, je tu toľko stanovisk, takže eh, a veľmi ťažko sa potom k tomu hľadá aj to číslo. táto úprava, o ktorú tu ide, je tak povediac stanovisko, ktoré dávame pre ďalšie spracovanie a mne išlo o to, aby sme najmä tu v tejto oblasti sa koncentrovali na to, aké, z aké právne oblasti tu zohrávajú úlohu a aké, ktoré treba tu zohľadniť ako aj ma zaujímala rozhodujúca e, otázka záruk v prípade havárií s vážnymi dôsledkami. A preto mi išlo najmä o to, aby sme tu mali čo najväčšie jednoznačnosť a išlo mi o to, a tu je najmä dôležitý pozmeňujúci návrh 2, že už hneď na začiatku treba skúmať, či niekto, kto dostane konkrétnu úlohu, je v prípade potreby schopný platiť, keď ide o, o odškodné a aby sme už hneď na začiatku vedeli, aké sú tu kapacity, pretože aj e, tu ide o niektoré udalosti a mohlo by byť veľmi riskantné na konci niekomu dať e, úlohu, zadanie, ktorý nedokáže ani uzavrieť e, poistné alebo platiť, ak by išlo o škody, ktoré spôsobil. To je tá jedna dôležitá vec. Druhá dôležitá vec je, že tu musíme v tejto oblasti hovoriť aj o tej najlepšej dostupnej metóde. A v podnikateľskom práve to máme zakotvené vo väčšine krajinách. To je tá zásada najlepšej dostupnej techniky E, to existuje v niektorých právnych systémoch a malo by to byť tu tiež stanovené, aby sme nepoužívali zastarané technológie, u ktorých je dokázané, že spôsobujú škody, aby sa jednoducho dostali z trhu. A preto ešte raz tej otázke finančnej spolahlivosti a schopnosti podnikov. To je v niektorých mojich návrhoch na zlepšenie e, pozmeňujúcich návrhoch uvedené. Ide o to, aby európska strana aj určila, stanovila, že práve v, v morskom prostredí citlivom na ekologické zmeny existuje osobitná potreba, pokiaľ ide o ochranu nielen morského prostredia, ale aj pobrežného prostredia. A pretože to môže mať veľké e, problémy, alebo to môže vytvárať veľké problémy v rybolove, a uviedla som tu osobitné e, oblasti vyžadujúce ochranu v, v morskom prostredí. Je to aj smernica o biotopoch a o vtáctve, pretože tu existuje taká tendencia, že by sa vôbec nezohľadňovala environmentálna legislatíva a potom tu vznikajú škody, kde sa nedá vôbec nič nájsť, alebo ten nájsť, kto by mal za to zaplatiť. To je na teraz všetko. A ako som už povedala, ide najmä o to, aby sme ukázali, že existujú určité potreby ochrany, že existuje aj podnikateľská, aj spoločenská potreb, zodpovednosť, ktorú treba hneď zohľadniť, aby sme sa nedostali do katastrofy. Uh, ten rad nehôd, ktorý existoval v tejto oblasti a škody tým spôsobené sú veľkým poučením. Tí krajiny, ktoré boli postihnuté napríklad na pobreží, potrebovali potom roky, rokuce na to, aby vôbec doš- dospeli k odškodneniu v zdlhavých súdnych sporoch. Takže ja si myslím, že my tu v Európe by sme mali pracovať preventívne a v tejto správe som sa snažila vychádzať práve z tohto preventívneho charakteru nielen v oblasti životného prostredia, ale aj v oblasti financovania a sanácie možných škôd. Ďakujem veľmi pekne. Chce sa k tomu niekto prihlásiť? E, lehota na pozmenujúce návrhy je 19. júl. Žiadne námietky, takže sme to takto E, dohodli. Vidím, že je tu teraz aj rada, aj e, ostatní kolegovia. Tak dávam slovo kolegovi Rabkajovi teraz. Takže ja myslím, že nemusím tu na, e, opisovať celý ten postup. Myslím, že to všetci poznáme. Aj to tu predtým vysvetlil predseda rady ktorý obhajoval záver. Bola tu táto debata. Ja sa na tých debat nezúčastňujem, pretože ak by som sa ich odborne zúčastňoval, to znamená, že som ich už akceptoval. Aj keď odbornosť nefakt, neakceptujem, by som akceptoval postup rady ako legitimný, ale ja ho považujem za nelegitimný. Potom e, je to celkové veľmi pochybné, je tu potom totiž problematika, ktorá presahuje rámec patentov. Je to znovu odbornosť. Myslím si, že včera sekretariát všetkým e, členom výboru ukázal stanovisko našeho právneho odboru. Takže máme tu už niečo v rukách, bez toho, aby sme niečo pánovi Penerovi zobrali. Myslím, že to všetci poznáte zo záverov Takže 22C alebo sprievodný list pána Peneru, tak tam je to úplne jasné. Je úplne jasné, že toto vyškrnutie troch článkov nie je zlučiteľné s právom EÚ, pretože je to nezlučiteľné s článkom 118. To je ten právny základ, jediný právny základ preto. A keď sa vyškrtnú tieto tri e, články, nemáme právny základ, lebo právny základ hovorí, že ide tu o patenty s, jedno, s jednotnou ochranou a ak tento článok, ktorý má zabezpečiť jednotnú ochranu, tak článok 118 už potom neplatí. Takže e, e, musíme, ešte sme o tom nehovorili, ale musíme o tom hovoriť ešte je možno zaujímavé alebo ani nie. Ide o rozhodnutie e, hlav štátov a vlád, je rozhodnutím, čo nie je rozhodnutie meritorné. Je to rozhodnutie, ktoré sa podobá na handlovanie na trhu, kde ústredná komora nového patentu, tam by boli tri krajiny a to bol ten jediný bod, prečo sme to vlastne mesiace a mesiace odkladali, vyberali z programu, vôbec do plena nezaradili. Chcem povedať, že môžeme vlastne povedať, že tu nemáme viac členských štátov, ktoré by chceli mať sídlo, potom by sme mali 8 sídiel a nie je 3 a celý tento handel sa spája potom s tým, že kde Európska e, rada vôbec tam nemá kompetenciu. Európska rada sa nemá čo miešať do legislatívy článok 15. Áno, mohli by sme teraz povedať, že potom sa to nejako snažili e, vyriešiť, ale ja viem, aj z, eh, od ľudí, nie z Európskej rady. Teda viem povedať, že keď to rada tak povie, tak to musíme urobiť, to hovoria úradníci. Takže eh, vlastne za, eh, zasahovali do legislatívneho procesu a na to nemajú právo. Už sme o tom veľmi často hovorili. Chcem ešte povedať, že pri rokovaniach sme sa pýtali aj právnych odborov a je aj e, list právneho odboru komisie a na našu kolegynu Wikström, ktorá, ich pod, ktorá prišla s týmito návrhami, s návrhmi a povedala, že to síce neodpovedalo tomu, čo je moja politická vôľa, ale dobre, ja som povedala, dobre, všetko zaraďme na program, hovorme o všetkom, aj o tom, čo hovoria aj kolegovia, aké sú tu e, návrhy. A je jasné, že to nejde, že to z právneho hľadiska nejde. A Právny odbor rady to tiež potvrdil, čiže to bolo aj jeho stanovisko. Takže vždy to bolo jasné a kto sa pamätá na tú debatu, ktorú sme tu mali, tak e, to vôbec nebolo ani, to nebol ani spor a toto rozhodnutie preto nie je ani odborné, ale je to naozaj len také handlovanie. A ak by rada naozaj chcela aspoň formálne sfinalizovať to, čo, o čom hovorí a o čom sa dohodlo, tak sa musíme rady spýtať, že prečo to robí. Nedá sa to jednoducho vynechať, Jednoducho potrebujeme k tomu odborné stanovisko, teda vôbec sa o tom inak nebudeme baviť. Takže toto je úplne jasné. A aj tí, ktorí z hľadiska európskeho práva sa týmto zaoberajú, tak hovoria, že to je nekompatibilné, nie je to zlučiteľné z viacerých dôvodov, už aj z dôvodu zdravého ľudského rozumu. Jednoducho nariadenie si vyžaduje určitú úpravu, reguláciu, ale treba povedať, že čo regulujeme. Ak to vyberieme, tak potom nie je čo regulovať, tak potom je toto, táto regulácia úplne zbytočná. Ale my vieme, o čo tu ide. To už bolo aj predtým tak, e a nemalo by to byť riešené ako handlovanie na trhu. Potom ďalší bod je, že je tu dokonca vyslovene povedané, že chcú Európsky súdny dvor. Takže mňa tu skoro napadlo niečo veľmi nep- neparlamentárne. Jednoducho tu ide o jeho zbavenie moci. Máme na to aj oveľa drastickejšie postupy, ale je to naozaj veľmi zaujímavý postup pretože my vieme, aké je stanovisko Európskeho súdneho dvora z roku e, na žiadosť rady, to vypracoval a rada ho poprosila, aby posúdil, či tie veci, ktoré boli pôvodne v návrhu, či sú zlučiteľné s európskym právom. A súd povedal, že nie a jeden z tých bodov bol, že povedal, že e, tu nemá v tejto možnosti e, e, právo konať, že tomu bolo odňaté. A preto sa muselo prejsť k tomuto medzištátnemu systému súdu. Teraz sa to urobí a na druhej strane tu máme, e, sme sa dostali nad rámec regulácie a to, čo harmonizoval súdny dvor, to znamená, sa mu zobere kompetencia vlastne iným spôsobom a je jasné, že to bude, že to bude musieť konať a určite to aj urobí, ale je to skutočne politicky veľmi zaujímavé, keď sa povie, že keď sú tu zaujímavé kruhy mimo inštitúcií, tak by som to povedzme nie, že rešpektoval, ale potom by som si povedal, dobre, je to tak, každý má právo na názor, ale ak inštitúcia to povie, bez ohľadu na to, či je to Európska rada alebo samotná rada a toto povie, tak je to naozaj veľmi pozoruhodné a úlohou parlamentu nie je pomáhať porušovať európske právo a zmluvy, ale ich chrániť to je naša úloha, to je úloha Európskeho súdneho dvora, ale aj legislatíva to musí urobiť, legislatívec to musí urobiť a ak sa má odňať súdu právo zabezpečiť ochranu a dať to potom, to musíme dať inej inštitúcii, ktorá by to mohla urobiť a dodržať právo zakotvené v zmluvách. Takže je to politicky veľmi zaujímavý postup a napokon je tu aj tá otázka, a tým sa musíme tiež zaoberať. Takže mám tu otázku na pána Peneru a narazil som na číslo 9. Mne je jasné, že text je právne platný až potom, keď ho príslušné grémia schvália. To je pri nás plénum. A rada v svojich formáciách, v svojom zložení. Avšak mať text nariadenia, ktorý by bol e, výpovedný, ten sme tak jednoducho neschválili, ale od, z 2. decembra, pokiaľ viem, máme list Koreperu v mene rady, kde sa hovorí, že keď Európsky parlament dohodu uvedenú v prílohe presne príjme v tomto znení, tak sa rada zavezuje, že to takej istej presnej doslovnej podobe príjme. A potom tu vzniká otázka, že či je ten papier, na ktorom to je napísané, hodný vôbec toho e, papiera na ktorom je ten text, pretože v bode 9 je toho viacej a ak by to takto nebolo, tak by som mohol vlastne zastaviť všetky trilógy, e, e, pretože to už nikam nevedie. E, chcem povedať ešte jednu vec. A ja ako spravodajca som to mal ťažké, som musel všetko pripraviť. Po E, e, súhlase prísľube Koreperu v mene rady. Nebol to len Koreper, ale hovoril v mene rady. Takže potom sme v dôverujúc e, o tom, veriac tomu, hlasovali a odhlasovali to, na čom sme sa dohodli. Napríklad moje vlastné návrhy som ja stiahol, e, pokiaľ ide o návrhy kolegov a kolegyň, e, e, tiež stiahol aj tie, ktoré som považoval za dobré, a tam som dal svoje odporúčania a oni ho dodržali. Ja som ako spravodajca povedal, nemôžeme to schváliť, lebo to nie je v súlade s kompromisom. Takže sme tu mali určitý záver vo výbore, ktorý bol e, prijatý na základe zlých východisk. Takže keď e, by e, rada vyškrtla tieto tri body, tak by to bolo nielen by to bolo porušením celého kompromisu, pretože by sme potom nepovedali, že toto sú tie, všetko ostatné tu je v poriadku a budeme hovoriť len o tomto. Takže ja preto sa nemôžem vôbec zúčastňovať rokovaní, nevidím tu žiadnu alternatívu a treba sa toho držať. Jednoducho v prípade pochybnosti to musíme takto vidieť a musíme e, prísť potom aj my s pozmenujúcimi návrhmi, ktoré zapracujeme Musím povedať, že je veľmi príjemné eh, počas našich stretnutí, kde sme spolu rokovali, ale nie o obsahu, hovorili sme len o procese, tak chcem povedať, že bolo príjemné rokovať s cyperským predsedníctvom pretože napríklad v, na Koreperi v útorok bolo napísané, že sa má prijať vyškrtnutie týchto troch článkov, ale Koreper cez cyperské predsedníctvo to vyradil a viedla sa k tomu diskusia, to je v poriadku, ale nerozhodovalo sa o tom. A medzi tým som ďalej rokoval o procese a cyperské predsedníctvo mi zaručilo, že možno sa ma pýtate, že čo to pomôže, ale dostať e, od rady ubezpečenie, ale musím povedať, že to bola celá taká e, atmosféra a ja spolieham, že oni povedia, že nechcú ešte stále, kata, e, nechcú stále žiaden záver, pretože ak by sa to urobilo, tak by sme sa dostali tam, čo som už teraz popisoval. Teda takto vyzerajú veci z môjho pohľadu a podobne ako ostatní chcem povedať, že som dostal veľmi veľa korešpondencie a línia je taká, že tí, ktorí majú záujem a ktorí si myslia, že súd je tretia inštancia, to nie je pravda, tak my si myslíme, ktorí sa zaoberajú otázkou správneho hľadiska, povedia, že takto sa to nedá urobiť. Tu príjmate vlastne právny predpis, ktorý je právne závadný, nepriateľný, nemôže byť. A ja môžem len e, navrhnúť, povedať, že právny odbor by sa mal v merite veci ďalej týmto zaoberať, že toto nejde len o naše politické rozhodnutie, to je iná vec, ale potrebujeme určite nejaký právny, právnu no, materiu, stanovisko, aby sme mohli aj politicky rozhodnúť. Takže z tohto pohľadu mi by bolo celkom príjemné, keby som dostal ešte ďalší materiál od právneho odboru k tomu, čo som dostal už. A potom by som mohol ďalej takto pokračovať a bolo by veľmi dobre, keby som sa mohol orientovať týmto právnym stanoviskom. Ďakujem veľmi pekne spravodajcovi. Pokiaľ ide o tento vývoj, tak sme sa dostali naspäť tam, kde sme už boli minulý rok po letnej dovolenke, kde sme prešli veľkým projekt, procesom, dlhým procesom, pretože aj tu sme mali rôzne názory, ale právne služby, odbory jasne povedali, o čo ide. Mám tu štyroch záujemcov o slovo a ja by som chcel povedať, že najprv by sme dali slovo štyrom kolegom, z toho by vyplynuli otázky a potom by pán Plenera prišiel so svojím stanoviskom a odpovedal by aj na to, čo tu zaznelo, o čom sa tu hovorí, čo tu vzniklo a potom by sme dali aj ostatným sa vy, možnosť vyjadriť. Takže pani kolegyňa Wikström. Užiaľ, pani poslankyňa nemá zapnutý mikrofón. Vážený pán predseda, plne chápem nahnevanie kolegov v tomto prípade, minimálne teda vás, pán Rabka, ako spravodajcu, aby ste videli, že dohoda z prvého čítania bola porušená Európskou radou, najmä spôsob, akým to spravili, a síce po zasadnutí e, za zatvorenými dverami, kde došlo k najhoršiemu typu obchodovania službička za službičku medzi hlavnými mestami kde e, národná prestíž e, bola dôležitejšia ako európske dobro a záujmy občanov. Je to naozaj komplikovaná téma a my k nemu pristupujeme trochu odlišne ako k iným zložkám. Máme pred sebou naozaj obrovský balíček, máme tu medzárodnú dohodu, balíček spolurozhodovania, no, riadovania, zároveň je tu konzultačné nariadenie, je to všetko zbalené do posilnenej spolupráce, ktorá má byť prerokovaná v rámci zrýchleného procesu a trialógu v prvom čítaní. Je to mimoriadne špecifické, takúto komplexnú situáciu máme z dvoch dôvodov. V prvom rade tento návrh bol veľmi kontroverzný a to už 10 ročia, no a zároveň je mimoriadne dôležitý pre európsku konkurencieschopnosť keď sme uzatvorili dohodu s radou ohľadom unitárneho patentového nariadenia, tak sme boli veľmi spokojní, že sme konečne dosiahli dohodu. Ja som osobne nebola nadšená so všetkými aspektami tejto dohody, ako si kolegovia určite spomenú, ja som navrhovala niektoré prvky, ktoré v konečnom dôsledku neboli osvojené e, v dohode s radou. V každom prípade v každom prípade liberáli a ja sme naďalej silne podporovali vytvorenie jedného unijného patentu. Ale táto polnočný, tento polnočný obchod dopadol tak, že ja osobne v zásade podporujem e, ten návrh vymazania článkov 6, 7, 8. Ale uvedomujem si veľmi dobre, že situácia by mohla byť presne opačná žiaden poslanec tohoto parlamentu, a to vrátane mňa, by nemal byť spokojný s takouto dohodou na Európskej rade. Nezávisle od toho, čo sme si mohli myslieť o podstate tejto témy. A Európska rada by naozaj mala byť rozumnejšia, než ako zasahovať do dohody v prvom čítaní medzi parlamentom a radou čo za normálne, oko- za normálne okolnosti je dohoda, ktorú treba si uctiť. K podstate tejto témy tak liberáli by podporili európsky patent s článkami 6, 7 a 8 v nariadení, a to aj v prípade, ak by to nebolo to, čo sme chceli v prvom rade. Demonstrovali sme to už pri hlasovaní tu na pôde výboru v decembri. No a celkom prirodzene pri um, obsahu tam by sme dali prednosť tomu, aby sme podporovali európsky patent bez nich, keďže ja som argumentovala, že dôležité, aby to bolo vyňaté z nariadenia počas celého procesu v tomto výbore, priamo na pôde tohoto výboru. Nemyslím si, že dnes je ten správny moment, aby sme sa vracali k podstate tých eh, argumentov pre alebo proti vymazanie eh, týchto eh, článkov. Vyžaduje si to oveľa hĺbšiu diskusiu. Mohla by som to spraviť, ak by vás to zaujímalo neskôr, ale to, čo je podľa mňa najdôležitejšie v súčasnosti, je pracovať flexibilne, kreatívne a hľadať spoločné riešenie. A zároveň takéto riešenie nájsť čo najrýchlejšie. Cieľ dosiahnutia dohody s radou bez ohľadu na to, ako môžu byť tvrdohlaví alebo ako môžu byť svojhlaví, to je prvoradé. Uvedomujem si, že je to veľmi veľa znepokojenia spôsobeného správaním, ale moja členom tohoto výboru je taká, aby sme e, si nevyventovali, nevyventovali, nevyventilovali svoju frustráciu e, na úkor občanov a podnikateľov v Európe. Nemôžeme si dovoliť zlyhať v tomto bode. Európa sa nachádza v kríze a my sme boli zvolení na to, aby sme hľadali konkrétne riešenia pre európske problémy. Nebude to rozhodne jednoduché, ale pevne verím, že spoločne sa nám podarí nájsť riešenie, ako túto tému doviesť k záverečnému riešeniu. A to z toho dôvodu, že občania si to zaslúžia. Kolega Rabka už hovoril, že teraz využíme leto na to, aby sme nad tým porozmýšľali. Vráťme sa v septembri s trochu viac energie a možno aj trochu väčším, väčšou dávkou kreativity a vyriešme tento problém raz a navždy. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán kolega Res Grandes, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, dámy a páni. Myslím si, že je to všetkým veľmi dobre známe, aká je tá pozícia, ktorú zastáva španielská delegácia v EPP. A zároveň je pomerne zrejme aj to, že toto stanovisko zdieľa aj, španielská delegácia v, v skupine socialistov demokratov. Sme prirodzene proti tejto dohode nie sme proti tomu len kvôli tomu, že sa tu vytvára unijný patent e, na európskej úrovni. Nie, my sme kvôli právnym nezravnostiam, ktoré si vyžaduje ďalšie vylastnenie a zároveň vyžaduje si to rozšiepenie Európskeho súdneho dvora. Okrem toho, je tu, je tu jasný záujem vynechať niektoré ďalšie dôležité jazyky, ktoré napríklad ako španielčina zastupujú až 500 miliónov španielsky hovoriacich občanov vo svete. A preto, dámy a páni, je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že táto dohoda bola veľmi cynická. No a my musíme byť koherentní je veľmi dôležité, aby sme sa na pôde rady vyjadrili úplne jednohlasne, že tieto články 6 až 8 musia byť stiahnuté z dohody, pretože vzbudzujú príliš veľa otázok. Ako to už bolo vyjadrené zo strany právnej služby rady, takéto vymazanie spochybní existenciu Európskeho unijného patentu. No a je veľmi dôležité, aby sme vytvorili dôležitý a nosný systém európskeho práva, ktorý podporí európsky patent. To nás vracia k našim pôvodným pozíciám a síce, že predpokladaný právny základ je proti spájaniu jednotného trhu. Preto nás znepokojuje, že diskusia o centrálnom patentovom úrade trvá už 6 mesiacov oveľa viac než samotná diskusia o európskom patente. Je to naozaj veľmi smutné. Je to veľmi smutné, že táto bitka o sídlo nikomu nepomáha a bitka o národné záujmy ohrozuje celý tento dôležitý návrh. Dámy a páni, toto nie je veľmi prestížna diskusia. Presne naopak je to veľmi e, zahambujúca diskusia. E, vypočúvali sme si radu 28. a 29. júna. Právna služba by nám mohla e, povedať, aké boli závery a aké dopady právne to má. Otázka je, ako z tohoto chaosu chceme vycúvať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Komisia je tiež proti tejto dohode. Jonathan Fowler je prítomný a ho vítam medzi nami a zároveň mu dáme potom príležitosť, aby nám mohol vyjadriť, aká je pozícia komisie k tomuto bodu. Pán kolega Mase, Veľmi jednoducho, pán predseda. Chcem sa len eh, podpísať pod to, čo hovoril vynikajúcim a jasným spôsobom môj kolega v EPP a v, eh, v, v, v španielskej delegácii, pán Luis de Grandes. Ďakujem pekne. To bolo jasné a výjazné. Pán kolega Baldazári, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ja som presvedčený, že je dôležité, dôležité aby sme túto otázku predovšetkým vnímali z pohľadu tej priority. Tie prvé, ten prvý pohľad je taký, je, že sa vytvoril veľmi nebezpečný politický precedens. Európska rada nemá žiadne kompetencie ani žiadne právo takýmto spôsobom zasahovať do legislatívneho procesu, ktorý si vyžaduje dvoch spolulegislatívcov, a to je Rada ministrov a Európsky parlament. Počas polského predsedníctva sme e, dosiahli e, prvý rámec. Parlament v tomto smere prejavil veľký duch realizmu, akceptoval celý rad rôznych podmienok, ktoré nám e, vymenovali jednotlivé členské štáty, no a veľmi úprimne tá dohoda, ktorá bola prednedávnom pozmenená, nemá absolútne žiadne, žiadnu právnu oporu, a to v nejakým spôsobom. Myslím si, že je dôležité hľadať eh, konkrétne riešenie. A v prvom, v prvom rade je to rešpektovanie európskeho práva, po druhé sa musíme opierať o procedúru, ktorá bude transparentná a jednoznačná, ktorá eh, bude plno zapájať aj Európsky parlament a Radu ministrov. No a na záver eh, musíme byť veľmi pragmatickí, aby sme tento, tento, túto dohodu dotiahli do konca. Už 30 rokov sa to ťahá a je veľmi dôležité, aby sme dokázali naďalej konkurovať v industrializovanom svete, aby naše firmy um, dokázali využívať tento systém komunitárneho patentového práva. A v tomto smere je veľmi dôležité, aby egoizmus členských štátov ustúpil na bok a zároveň aby sme uh, prestali hádzať ďalšie poľná uh, pod nohy. Bolo tu predložených veľmi veľa pozmenujúcich návrhov. Je, našli sme jeden bod, proti ktorému si myslíme, že je veľmi dôležité, aby sme e, vystúpili. Je to pozmenujúci návrh, ktorý výrazne pozmenil tri pozmenujúce návrhy, o ktorých hovoríme. Dôležitosť tohto projektu je veľmi vysoká a ja som presvedčený, že nemalo byť to, nemalo byť to tá, tá, tá bitka o sídlo. Chápem aj španielskú pozíciu, chápem aj moju vládu, ale keď 90% talianských firiem predstavuje e, žiadosti v angličtine, 2% v, vo francúzštine a 1% v nemčine, tak to není otázka jazykov. Myslím si, že jednoducho v Európe, a myslím si, že vo svete, je de facto iba jeden jazyk, ktorým sa v, podnikateľ, v podnikateľských sféroch, sférach hovorí, tak ja si naozaj nemyslím, že toto je e, bitka, ktorú treba otvárať a ktoré treba venovať ďalšie politický kapitál. Je dôležité, aby parlament podporoval aj tento projekt, ktorý je kľúčový pre e, systém inovácií, ktorý je nevyhnutný a ktorý zároveň musí sa opierať o veľmi konkrétne návrhy a prispieť ku konečnému záverečnému akceptovateľnému návrhu. Ďakujem pekne, pani Lichtenberger. Ja Súhlasím s analýzou kolegu Rabka. Ja presne má takáto úprava zmysel aj keď to nie je presne ten cieľ, o ktorom sme hovorili e, na začiatku, teda posilnenie Európy, istá podobnosť v tejto oblasti, nechcem to tu opakovať. Aj e, rada nám už stokrát vysvetlila, ako je to dôležité. Čiže išlo o akési doťahovanie sa a keď sa pozrieme na ten obsah, ktorý z toho vzýšiel, tak to nedáva veľký zmysel, takže neviem, či by sme to nemali začať na novo, ak žiadne riešenie nájdené nebude. Ak by sme teda mohli vyňať to jadro a potom navrhnúť kompromis, aj keď to bude iba také polovičaté riešenie, správnou neistotou a opäť e, dosiahneme opak toho, čo sme chceli. Takže ja si myslím, že by sme mali mať skutočný európsky patent a kolega Baltazare má pravdu. Otázka jazyková nie je rozhodujúca v tomto štúdiu, štádiu, pardon. ale ak niekto nahlási patent, môže mu zaručiť e, to, čo očakáva, ako si to predstavuje rada. Ja by som rada počula tých zodpovedných k tejto otázke, alebo tomu nahlasujúcemu poviem, že áno, niečo sa mu zaručuje, ale nevieme, čo presne. E, to nemôže byť postačujúce v mojich očiach, ak by nebolo e, možné sa dopracovať ďalej, tak by bolo naozaj potrebné začať na novo. Musíme naozaj odznova porozmýšľať nad tým, čo je, sú najdôležitejšie prvky, na čom sa teda zhodneme a eventuálne ísť až do konfrontácie, aby bolo jasné, kto má na takýchto otázkach záujem a kto to celé eventuálne môže blokovať, pretože ja by som nechcela byť e, užitočným idiotom, ktorý s niečím bude súhlasiť, ale potom tí, ktorí sú odkázaní na patent, e, skonštatujú, že je to úplne kontraproduktívne. Takže áno, e, možno, že aj prostredníctvom súdneho dvora by to malo byť vyjasnené to, čo teraz e, je ako obsah e, aj kvôli tým trom sídlam. Najskôr sa hovorilo, že sa to musí zredukovať, zjednodušiť a potom tri. Áno, a ja to tak vidím. Môže prísť ďalšia krajina a povie, že ja potrebujem sídlo. bez podmienečne. Potom to môžeme rovno nechať, e, že v každom členskom štáte bude sídlo. Je to naozaj smiešne. A je to aj politické riziko, pretože sa podkopáva patentový dohovor. Každé sídlo sa bude špecializovať na to, na čo bude chcieť. Takže sú tu e, naozaj veľké protirečenia. A kam nás to doviedlo? Áno, je pekné, keď hovoríme, že chceme otvoriť nové obchodné oblasti, ale na úkor celého hospodárstva. To sa mi zdá nezodpovedné a postup rady v tomto prípade podľa mňa naozaj je mizerný. Ďakujem pekne. Kolegyňa Taylor. Ja by som len zopakovala to, čo hovorila moja kolegyňa pani Wikström a chcela by som podporiť pohľad ALDE. Je naozaj dôležité, aby sme sa dohodli na unijnom patente a to čím skôr, pretože to prináša mimoriadne prínosy malým aj väčším firmám. No a zároveň je to veľmi dôležité pre európsku konkurencieschopnosť, najmä vyzaví a e, pozícií voči Spojeným štátom americkým a Ázii. Pevne verím, že sa nám podarí počas leta posunúť sa dopredu a to s pomocou právnych expertov v tejto téme, tak aby sme dokázali zabezpečiť, že tento patent bude e, právne postavený na dobrých základoch. Ďakujem pekne. Teraz pán kolega Karim, nech sa páči. Vážený pán predseda, a len predstavím našu pozíciu. Týka sa to článkov 6 až 8. Ja osobne nemám žiadne problémy s tým, aby tieto boli e, vyňaté z ustanovení. Nepovažujem situáciu, v rámci ktorého sa budú odkazovať spory na Európsky súdny dvor ako také, ktoré by vychádzali z precedentov z, na základe tých zistení, ktoré sme už mali v minulosti. Berúc do úvahy to meškanie, ktoré tam majú pri svojej súčasnej, pri svojich súčasných sporoch, to nie je veľmi efektívny systém. Najmä keď chceme navrhnúť taký systém, ktorý bude veľmi špecificky, veľmi efektívny. Systém, kde sa budeme venovať veľmi špecifickým problémom k tým všeobecnejším bodom. Chápem frustráciu kolegov, ktoré boli, frustrácie, ktoré boli vyjadrené, najmä čo sa týka počtu kresiel, ktoré sú k dispozícii, alebo um, jazykov, ktoré budú otvorené. V konečnom dôsledku, pán predseda, toto je Európa, robíme to, čo sme robili vždy. Zobrali sme niečo, čo je mimoriadne rozumné a podarilo sa nám to pokaziť jedným alebo druhým spôsobom a nakoniec sme vytvorili niečo, na čo keď sa naši občania pozrú a <laughs> pozrú sa na nás a povedia, čo preboha ste stvorili Ehm, bude mať jedno sídlo vo Frankfurte, kde budú hovoriť po anglicky, jedno bude v Paríži, kde budú hovoriť po nemecky a ešte tretie sídlo by bolo v Londýne, kde sa bude hovoriť po francúzsky a ešte by tam mohol byť nejaký jazyk, ehm, kde ktokoľvek môže, kde kamkoľvek prísť a ešte vystúpi priestor, to je po španielsky. Ďakujem pekne, myslím si že väčšina týchto rozhodnutí bude príjmaných lokálne a nie na centrálnom súde, takže mne naozaj eh, mňa netrápi, kde sa tento centrálny súd bude nachádzať, ale v každom prípade lokálne e, súdne komory eh, budú väčšinou rozhodovať o väčšine prípadov. Väčšina e, patentových konaní bude na tejto úrovni práve vyriešená nikto nechce cestovať do Paríža alebo do Mníchova. Všetci chcú zostať na lokálnej úrovni. Pán Pereira, nech sa páči. Sú, sú tu aj témy, ktoré súvisia s článkom 3. A tie zmeny, ktoré by mal, tie, tie zmeny, ktoré tam boli spravené, tie by mali postačovať aj pre zmeny až po článok 118, pán Pereira. Ďakujem pekne, pán predseda. Nechcem opakovať to, čo je v stanovisku Myslím, že ste ho všetci dostali. Je to dosť jasné. My si myslíme, že zrušenie článkov 6 až 8 sa týka zásadných prvkov. Dokonca sa pýtam, či súdny dvor, ktorý žiada cieľ a obsah, aby bol zadefinovaný právny základ. No tak e, obsah tu asi je, ale cieľ Teraz e, máme akt, ktorý nenasleduje žiaden cieľ. Predmet. Tu chýba. Cieľ. Či stačí článok 3. E, dá sa spraviť ešte menej. maximum, e, čo sa dá spraviť, je mlčať. Ale Nemyslím si, že by to bolo správne, pretože je tu 25 či 26 strán a e, skončiť pri trojke e, nie, o to tu nejde, takže určite nájdeme niekoho, ktorý by povedal, že stačí štvorka, alebo deviatka, alebo desina. Ja vám to nepotvrdím, ale ak stiahneme 6 a 8, ako povedala správodajkyňa, tak vlastne zrušíme právnu kontrolu a e, nahlodáme jednotnú povahu, potom prax a bod 9 nášho stanoviska. Tie prípravné fázy, trialóg a metódy, ktoré platia medzi radou a parlamentom s cieľom dopracovať sa k rozhodnutiu v prvom čítaní. To je e, niečo, od čoho sa nedá odkloniť. Je tu však tichá dohoda, alebo nie až tak tichá dohoda s radou a právny výbor teda potom v dobrej voli schválil správu, pretože si myslel, že toto chce rada, že sa chce dopracovať k riešeniu v prvom čítaní, ale ide o to, čo potom chcete spraviť so správou, pretože technicky tu už existuje a treba nájsť článok nariadenia, ktorý umožní e, znova použiť túto správu bez toho, aby to prešlo cez e, plenárnu schôdzu. Pretože, ako som už povedal, chyba tu ten predmet, ten cieľ. E, Európska rada nemá žiadnu legislatívnu právomoc, môže navrhnúť, ale nemôže do toho zasahovať. Preto si nemyslím, že by tu bola nejaká faktická chyba. E, postup, ktorý tu platí už roky, e, písomné dohody e, medzi radou a parlamentom. Ja myslím, že to by malo naďalej platiť. Ja myslím, že parlament tým získal, mal by pokračovať v tejto praxi. Tuto to jednoducho bolo obidené pri mnohých príležitostiach e, postupy neboli rešpektované, ostal iba popol, ale nedá sa povedať, že by tu to malo nejakú záväznú hodnotu. Možno v rámci prípravného prístupu je tu judikatúra e, súda, súdu, ktoré však nespochybne vaše rozhodnutie je implicitne jasné, že rada musí pristúpiť k prvému čítaniu a teda môže zmeniť, aj keď ste sa vy vyjadrili. A komisia môže kedykoľvek stiahnuť svoj návrh. Na to sa často zabúda, ak si myslia, že ten akt už bol príliš e, pokrivený v priebehu diskusí na rade v rámci prvého čítania. Takže nechcem už pokračovať, jedine, že by ste mali konkrétne otázky. Takže teraz je tu toto stanovisko, ale my naďalej pracujeme, rozmýšľame spolu s zástupcami aj právneho odboru Rady a komisie. Snažíme sa ešte nájsť východisko z tejto nešťastnej situácie. Ďakujem pekne. Teraz komisia, pán generálny riaditeľ. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem vystupovať na veľmi stručne po diskusii, ktorá práve prebehla. Zaznelo tu viacero aspektov tejto témy, ktoré už počas mnohých rokov boli, boli častokrát veľmi e, diskutabilné. Ten najcitlivejší moment je meškanie pri dosahovaní záverečnej dohody. Nemyslím si, že treba pripomínať, akú výraznú dôležitosť má dosiahnutie tejto dohody pre spoločný trh, pre podnikateľov, pre investorov a pre občanov v Únii. Budeme potrebovať plnú spoluprácu všetkých inštitúcií a vždy tomu tak aj bolo, že sme potrebovali celú spoluprácu a to tak, aby sme naplnili ten cieľ poskytnúť prvý a spoločný patent v roku 2014. Berieme sa vezrojme na vedomie to, čo sa stalo na pôde Európskej rady eh, skoro ráno No a zároveň berieme na vedomie aj ten dokument, ktorý e, pripravila právna služba rady, ktorý sme práve dostali a v ktorom sa hovorí, že vymazanie článkov 6 až 8 by ohrozilo e, potom e, výber článku 118 ako adekvátneho právneho základu pre toto nariadenie. My sme pripravení pomôcť Rade aj parlamentu v tom, aby sme sa dokázali vysporiadať so všetkými zostávajúcimi otvorenými právnymi otázkami. Ďakujem pekne. A ešte predsedníctvo rady. Neviem, kto vystupuje v mene predsedníctva. Pán veľvyslanec, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dovolte mi začať tým, že som sledoval veľmi pozorne túto diskusiu. Body, ktoré tu boli vyjadrené, sme vzali na vedomie. No a pokúsime sa ich pretlmočiť na pôde rady. Ja by som tiež chcel zdôrazniť, že ako predsedníctvo my si plne uvedomujeme dôležitosť jednotného patentu, unijného patentu. Je to téma, ktorá bola prediskutovaná už počas mnohých rokov. Sme naďalej veľmi, sil, veľmi silne odhodlaní dosiahnuť dohodu čím skôr. Sme odhodlaní dosiahnuť dohodu v rámci prvého čítania. Práca už bola venovaná mnoho rokov tejto téme a nemôžeme premrhať túto príležitosť. Obávame sa, že ak by sme to nevyužili a táto príležitosť bola, príležitosť bola premrhaná, budeme potrebovať znova mnoha, mnoho rokov skôr, ako túto tému budeme môcť uspokojivo uzavrieť. Realita na pôde rady je taká, že sme potrebovali kompromis ohľadom miesta sídla. A kompromis bol dosiahnutý na poslednom európskom samite, a to aj spolu s návrhom vymazať články 6 až 8 z nariadenia. My chápeme e, to znepokojenie alebo ten, ten rozruch, ktoré toto rozhodnutie spôsobilo. bolo, bolo zvažované, že je veľmi dôležité, aby sme si e, všetci vytvorili dosledok času, tak parlament ako aj rada, aby sme dokázali celú túto tému opätovne prehodnotiť a zároveň, aby sme o tom mohli diskutovať po lete. Medzičasom, medzičasom e, to chápem tak, že budete mať ďalšie právne stanovisko, ktoré bude pripravené v septembri, aby sme ňom mohli diskutovať. Rada tiež pracuje v týchto intenciách. Komisia robí to isté. Pevne verím, že začiatkom septembra budeme, budeme môcť sedieť okolo stola s tým, že budeme mať k dispozícii jednotlivé právne stanoviská No a na základe týchto právnych stanovisk potom budeme môcť prijať nevyhnutné politické rozhodnutie, ktoré nám všetkým pomôže posunúť túto tému ďalej a k uspokojivému záveru. To je všetko, čo som chcel povedať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán veľvyslanec. Dvaja sa hlásia ešte o slovo a v závere dostane slovo kolega Rabkaj, čiže pani Wikström, pani Lichtenberger a potom kolega eh, Rabkaj. Eh, ja som neplánovala opäť otvoriť tému týchto troch článkov, ale keďže každý sa k tomu vyjadril, tak rovnako vám môžem povedať aj môj názor k tejto téme ešte raz problém zahrnutia šesky, sedmičky a osmičky do nariadenia je ten, že potom sa stávajú európskym právom a to otvára možnosť pre, eh, pre, pre vlastne stiažnosti na, alebo žiadosti o výklad týchto článkov na Európskom súdnom dvore. To trvá 1 až 2 roky Predstavuje to obrovské ďalšie náklady pre jednotlivé strany, pre malé a stredné podniky a jedincov. A Európsky súdny dvor nebude expertný súd k patentovému právu. A nad tým príslušným súdom bude práve Európsky patentový súd. To je, keď sa na to pozrieme len mm, do samotného základu. Áno alebo nie. Mali by sme viac mali by sme viac substantívneho patentového práva pretaviť priamo do európskej legislatívy. Mám stovky e-mailov, kde užívateľia, právnici, podnikateľské združenia, akademici, patentoví sudcovia, všetci tí jednohlasne, jednohlasne chcú vymazanie týchto článkov sú mimoriadne znepokojení týmito článkami a preto som žiadala vymazanie týchto tloch, troch článkov počas trialógu a zlyhala som. V konečnom dôsledku teraz, keď si zoberieme čas na premýšľanie, mali by sme zobrať do úvahy, kto sme my, aby sme my eh, prehlasovali jednohlasnú skupinu patentových sudcov, akademikov, expertov a ďalších, ktorí, advok- ktorí žiadajú e, vy- vymazanie týchto troch článkov. Máme zastupovať občanov, ale rovnako by sme mali počúvať a učiť sa. A možno príde čas v septembri na to, aby sme dokázali znova počúvať, aby sme dokázali prispôsobiť a zároveň aby sme sa mohli posunúť vpred ešte raz. Množstvo E, e-mailov väčšinou nie je dobrým signálom. Kolegyňa Lichtenberger, ďakujem pekne. Som trošku zarazená kvôli poslednému vystúpeniu. Ja našu úlohu nevidím iba ako e, pasívnu, ale mali by sme aj e, rozhodovať, hlavne ak by bolo možné dopracovať sa ku kompromisu ale ja by som sa chcela hlavne obrátiť na komisiu. To bolo veľmi diplomatické prehlásenie v poriadku, ale iba s diplomáciou sa neposunieme až tak ďaleko, takže ja sa pýtam následovné. Ak by na rade tieto tri články ostali mimo by sme ostali pri tom, o čom sme teraz rozhodli. Pýtam sa, či komisia je pripravená stiahnuť e, návrh a začať rozumne od znova, alebo nie, pretože neviem, ako by sme s týmto základom mohli pokračovať. Ale na druhej strane sme iba pri prvom čítaní, sú dve možné čítania. Kolega Engsten. Ďakujem pekne, len tak chcem vyjadriť k tomu, čo hovorila pani Wikström bol som veľmi prekvapený tým, čo povedala. Naším účelom nie je vytvárať legislatívu tak, aby sme vytvárali e, legislatívu, ktorá bude zabezpečovať, že patentoví právnici a sudcovia budú spokojní. Účelom Európskeho patentového systému je to, aby bol čo najlepší a naj, najústretovejší voči inováciám. A to je niečo, čo som pevne veril, že na tom sa zhodneme. To nie je v záujme patentových právnikov, je to v záujme inovátorov v Európe my ako zelení sme vždy zabezpeč- za- za- tvrdili to, že mali by sme mať jednotný patent, ktorý bude adekvátne integrovaný do e, do politickej a súdnej štruktúry Európy. My máme odlišné názory ohľadom toho, e, čo, ako bude vyzerať najlepší patentový systém, ale všetci sa zhodneme na tom, že to je politické rozhodnutie, je to jeden z, jedna z mála úrovní, ktoré my ako politici máme, ako ovplyvniť politiku inovácií. A práve toto bola vždy naša pozícia, že áno, my by sme privítali takýto unijný patent, ak to bude skutočne jednotný patent pod politickou a súdnou kontrolou. Ale opäť dostávame sa k zásadnému bodu. Účelom patentového systému je, aby bol dizajnovaný tak, že bude ústretový voči inováciám Účelom nie je, aby bol ústretový voči patentovým právnikom. Ďakujem pekne. Kolegyňa Lichtenberger mala konkrétnu otázku na komisiu. Možno, že by ešte mohla na to komisia odpovedať a potom kolega Rabka, nech sa páči. Ďakujem pekne. Myslím si, že náš, eh, náš cieľ eh, zostáva zostáva pomáhať eh, parlamentu a rade, aby našli dohodu. V súčasnosti nechcem nejakým spôsobom vstupovať do hypotetických konštrukcií ohľadom toho, v akom stave je návrh komisie. Je to návrh, ktorý je na stole, je tu legislatívny postup, ktorý prebieha. No a my pevne veríme, že vy aj rada eh, dokážete dosiahnuť dohodu a ako som už hovoril skôr, pokúsime sa vám v tom napomôcť. Ďakujem pekne. Aj to bola diplomatická odpoveď, ale kolega Rabkaj, ja by som bol očakával viac angažovanosti zo strany komisie, ide o ich vlastný návrh. Možno, že by ešte mohli nad tým porozmýšľať, že obhajú svoj vlastný návrh. A po druhé, to je práve tá posledná vec, ktorú vyslovil generálny riaditeľ, teda, že by sme sa mali čím skôr dopracovať k dohode. Dámy a pani, dohodu máme. Tá už je niekoľko mesiacov stará a takže ak sa hovorí, že máme sa dopracovať čím skôr k nejakej dohode, tak e buď to, čo sme robili doteraz, má byť zbytočné, alebo e, chystajú ešte raz nejaký úder. Takže mali by sme sa vrátiť naspäť na radu a nemalo by to ale byť e, len také abstraktné. Je tu niečo čierne na bielom v liste, toho by sme sa mali pridržať. Ale poviem ešte dve veci. Poprvé, možno, že nadviežem na to, čo som povedal. 10 rokov rada bránila v vo vytvorení európskeho patentu a teraz v tom chcú brániť ďalej. A ja to chcem povedať jasne, ak nebudeme mať žiaden patent, bude to chyba rady, nikoho iného. Nie chyba parlamentu, ale rady, pretože oni vždy z toho vycúvajú. To je jasné. Ja chcem týmto prelomiť e, ten začarovaný kruh toho, čo sa povráva. Rada je zodpovedná to tu treba povedať jednoznačne. A v každom stanovisku, ktoré teraz vypracujem, to poviem jasne, rada je zodpovedná za to, že nie je patent. Druhá pripomienka. Možno, že tak kolegiálne apelujem na Cecíliu. Ona to už pred pár mesiacmi povedala v rámci rozpravy, e, keď sa pýtajú, že kto sme, no my sme parlament. My sme parlament a my sme jediní, ktorí sú e, zvolení. Áno, sú tu samozrejme aj zmluvy, ktoré hovoria o rade, ale my máme tu legitimitu. Nám nejde o nejaký obchodný model. Áno, ja mám samozrejme mnohé eh, maily, ktoré žiadajú, aby bola vyškrtná 6 a 8, ale aj mnohé maily, eh, kde sa hovorí o, o možnom riziku, kde sa hovorí, že to už takto nejde. V 118 hovorí, sa hovorí o jednotnom patente s patentovou ochranou. No a teraz toho nič nebude. Takže treba sa naozaj pozrieť na obidve strany a my ako Európsky parlament máme za úlohu politicky rozhodnúť. A preto poviem to, čo som hovoril doteraz, keď rada chce za každú cenu e, vyškrtnúť niekoľko článkov, tak možno, že sa v nariadení nájdú také, ktoré nie sú až také dôležité, ale tie zásadné. Tu môžem iba povedať, že Európsky parlament s niečím takýmto nemôže súhlasiť, pretože potom to bude jasné porušenie európskeho práva. A keď to chce robiť nejaká iná inštitúcia, tak e, v poriadku, ale e, my za to nemôžeme byť zodpovední. Takže musíme naozaj zaručiť kompatibilné právo. A ja som zatiaľ nepočul argument, ktorý by obhajil nejakú inú cestu. Preto by sme mali na tým ešte rozmýšľať, ale jasne poviem, že dnes sme eh, neodštartovali nové rokovania za žiadnych okolností. Zatiaľ platí to, k čomu sme sa dopracovali pri rokovaniach a tí, ktorí hovoria, že sa máme rýchlo dopracovať k výsledku, e, úžasné, e, ale už pred pár mesiacmi sme sa k niečomu dopracovali a kľudne môžeme pri tom ostať. Ďakujem pekne, pán spravodajca, ďakujem aj všetkým ostatným účastníkom diskusie. Predseda, ďakujem aj tlmočníkom za to, že tu ostali trochu dlhšie. Toto zasadnutie teraz ukončíme. Každopádne sa k tomu vrátime po letnej prestávke. Dnes po obede o tretej budeme mať najskôr stručné zasadnutie koordinátorov, iba 5 minút dlhšie určite nie, a potom za zatvorenými dverami to stretnutie. Ďakujem.